Drahé kolegyne, kolegovia, želám vám príjemné dobré ráno. Vidím, že už sme tu zastúpení v hojnom počte, aj keď ešte nie všetci, ale myslím, že sme uznačenia schopní a môžeme hlasovať. Braucht man eventuell die Stimmkarte. Takže ako vždy na hlasovanie potrebujeme hlasovacie kartičky. To platí pre všetkých, aj pre mňa. Pech gehabt, ja. Stimmkarte vergessen, könnte kritisch werden. Aber, denke... No už myslím, že väčšina z nás má pripravenú svoju hlasovaciu kartičku. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu správy pána Peterleho o oznámení Európskej komisie o opatreniach na boj proti rakovine Európske partnerstvo. Máme hlasovací zoznam a ako prvý je pozmeňovací návrh 31, ktorý je identický s 32. Otázka znie, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 2 za, proti, zdržali sa prijatí. identické 33-34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 je odpadá, takže 37 za, proti, zdržali sa prijatí 38 a 42 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 39 za, proti, zdržali sa prijaté 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Chytre 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa tiež poprijatí. A teraz sa dostávame pozmeňujúce návrhu 44, kto je za, proti,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 49 za, proti, zdržali sa, prijatí. 50. K tomu chcel povedať niečo spravodajca. Spravodajca je za, nie proti, ale za. Takže kto je za? 50. Proti. Zdržali sa. prijatí 51 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? Proti zdržali sa tiež prijatí 52 za. Proti zdržali sa prijatí ITRE 6 za. Proti zdržali sa prijatí ITRE 9 za. Proti zdržali sa, tiež prijatý. A teraz kompromisný pozmeňujúci návrh, kompromisný návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz sa dostávame k pozmeňujúci návrhu 56 za, proti, zdržali sa, prijatý. 57 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijatí 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, tiež prijatí, 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže teraz je tu pozmúci návrh výboru pre ženské práva. Prvý s oddeleným hlasovaním. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť odpada. Dobre. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 64, proti, zdržali sa, prijatí. 65 za, proti, zdržali sa, prijatí. ITRE 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. ITRE 5 za, proti, zdržali sa prijatí 66 za, proti, zdržali sa prijatí 67 za, proti, zdržali sa prijatí 68 za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 69 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz I3 10, za, proti, zdržali sa prijatí. Výbor pre ženské práva 7, za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí 72 za, proti, zdržali sa prijatí 73 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. ITRE 12, oddelené hlasovanie, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnutá, Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. prijata. ITRE 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. FEM e 8 po častiach. Prvá časť, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijatá druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutá. 74 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcov za, proti, zdržali sa prijatý ITRE 15, je bezpredmetný, takže 75 za, proti, zdržali sa prijatý ITRE 17, ústny pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa prijatí 76 za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa prijatý 79 za, proti, zdržali sa prijatý 80 za, proti, zdržali sa, prijatý. 81 je bezpredmetný, pozmeňujúci návrh 1, za, proti, zdržali sa, prijatý. FEM A, za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, za, proti, zdržali sa prijatí. Pani Parvanová, už sme hlasovali a prijali mnoho z vašich návrhov. ITRE B, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. FEM D, za, proti, zdržali sa prijatý FEM E za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz sa dostávame k číslu 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. FEMF F kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 7 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 8 za. Proti? Zdržali sa prijatí. A teraz 10, 11, ktoré sú identické s hlasovaním po častiach veľa žiadosti SAT. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá 12 za, proti, zdržali sa. Prijatý 13 za, proti, zdržali sa. Prijatý 14 za proti, zdržali sa prijatí 15 a FEMJ sú identické, budeme hlasovať, teda 15 a FEMJ, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 16, za, proti, zdržali sa prijatí 17 a FMG sú identické, za, proti, zdržali sa tiež prijaté 18 a FEM K identické, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 a FEM L sú identické, kto je za, proti, zdržali sa tiež zamietnuté FEM M, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý FEM N za, proti, zdržali sa zamietnutý 20 za, proti, zdržali sa prijatý 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí 22 a 3, 22 23 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté FEM I za, proti, zdržali sa prijatí. 24 a 25 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 26 je za, proti, zdržali sa tiež prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijatí 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí 29 za, proti, zdržali sa prijatí 30 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. Takže teraz budeme hlasovať o elektronickom hlasovaní, o návrhov, znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Je to veľmi presvedčivý výsledok. 56 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi Alezovi Peterlemu a gratulujem vám boji proti, a veľa šťastia a odvahy v boji proti rakovine v EÚ a na celom svete. Ja viem, aký angažovaný, aktívny je Alois Peterle v tejto oblasti. Gratulujem aj všetkým, ktorí spolupracovali, aj sekretariátu. Dann kommen wir von Krebs zur Baltischen See. A teraz sa dostávame k E, ďalšej správe. E, Anna Rozbach, spravodajky, nám, nám chce čosi povedať. Ako ste určite e, postrehli, mnohé veci som vynechala, vysvetlím prečo. Začína to už pri dvojke, pri pozmeňujúcom návrhu číslo 2. A mne by sa pozdávalo, keby sme poslednú e, vetu poslednej e, vete vynechali zmienku e, treska, slovo treska, pretože e, s ostatnými vecami súhlasím, ale tie posledné dve slova, kde sa ako príklad uvádza treska, by som rada vynechala. Inak súhlasím s tými zmenami a potom trináctka, kde tiež som síce nenapísala nič, a to z dôvodu musela som zistiť, či tu musíme nechať slovičko Rusko, ale zistila som, že musíme, pretože v, v skoršej rezolúcii, v uznesení e, staršieho dáta sme toto slovo použili a preto je to teda v poriadku. Inak teraz súhlasím, takže v oboch prípadoch e, by ste mali odo mňa plusko. Potom 16, kde ide o čistiace prostriedky. Eh, je to ústna pozmeňujúca poznámka, s ktorou súhlasím plne. A 18 zostáva otvorená zasa. Tu je malý doplnok eh, v EÚ. E v podstate máme určitý princíp, ktorý hovorí, že ten, kto znečisťuje, platí. A Rusko je vlastne tou krajinou, ktorá najviac znečistuje v tejto oblasti, tak si myslím, že by sme tu mohli treba dopísať, práve tento fakt nejakou formou k 18. Ak by ste súhlasili, ak by sme našli do, doplnok v tom zmysle, že znečisťovateľ platí. Teda isté zapojenie aj Ruska. Toľko by som k tomu dodala. V poriadku. E, no, no, už e, hovorí pán predsedajúci, ale formulácie toho typu, že niečo tam doplňme, nie sú veľmi napomocné, keď už sa púšťame do hlasovania myšlienka je veľmi zaujímavá, ale v zmysle hlasovania nám veľmi e, nepomôže pre znenie uznesenia. Počuli sme vyhlásenia e, správodajkyne, dvojka, škrtnutie slovička treska, pretože sú tam aj iné typy rýb, nielen treska. Že e, dávate mi zapravdu, pán Sonik, je tam viac typov rýb. E, ak a teda áno, môžeme hlasovať. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 3. Pardon, 2. Za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Jednotka za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Trojka. Za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Štyrka. Za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 5. Za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 10 Hlasujeme len o prvej časti. Druhá časť e, bola stiahnutá. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 13 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 s ústnym pozmenujúcim doplnkom, pardon, 15, opravuje sa pán predsedajúci, 15 za, pozmenujúci návrh 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Žiadate preverenie, preveríme si 15 elektronicky. Končím hlasovanie. Je to celkom jasné. príjma sa 16 s ústnym pozmenením, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa 17 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa 18 za. Proti Zdržal sa niekto, príjma sa 19 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz elektronické záverečné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Opätovne celkom jasný výsledok. Nikto nie je proti, 54 hlasov za. Blahoželáme e, spravodajkyni e, k tejto téme pre regióny Baltického mora a želajme si len, aby tieto vody zostali i naďalej čisté. Budeme len e, nápomocní. Ďalšie hlasovanie ide o bod 11 našeho programu. Finančná pomoc spoločenstva v súvislosti e, s vyradením blokov jadrovej elektrárne Kozloduj. E, spravodajkyňou je pani Parvanová. Vítajte. Chcete čosi k správe povedať? E, len by som chcela, pán predseda, vyjadriť svoju vďačnosť všetkým tieňovým spravodajcov za ich pomoc pri tejto správe. Je to moja prvá správa a chcela som dosiahnuť úspech e, pána Peterleho. E, e, bol to naozaj úprimná závisť. Závidela som mu jeho úspech. Chcem poďakovať všetkým kolegom zeleným. Bola to určitá miera nesúhlasu, ale dosiahli sme kompromisy. Pokiaľ ide o tých 20 miliónov eur, predovšetkým na záverečné uskladnenie jadrového odpadu. Nedokázali sme sa úplne dohodnúť, ale dúfam, že teraz nájdeme mudré e, riešenie a rozhodnutie. Ďakujeme pani Parvanova. Pravda sa vždy ukáže pri hlasovaní, to, čo sa presadí a to, čo nie. E, začneme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 11. Eh, hlasovanie po častiach, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, príjima sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 35 za, a, pardon, eh, bezpredmetná, je to tu predsa aj napísané. Teraz dvanástka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 37 dafür. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Tu vpredu vidím veľmi zábavnú e, diskusiu v taliančine, ktoré bohužiaľ nerozumiem. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 40 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Preveríme elektronicky. Hlasujme o 40 teraz. Končím hlasovanie. Nemýlil som sa. Veľmi tesne, ale prijíma sa. 41 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 vypadáva aj, vypadáva aj 15, takže 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 3 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz pozmeniaci návrh 4. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjme sa. Druhá časť, za? Dagegen? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Dvadsaťdva sa. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 5 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 27 o zvyšku textu, o ktorom treba ešte hlasovať. Kto je za zvyšok textu? Zamieta sa. 28 za. Teraz sa dozvedám, že časť, e, táto časť je bezpredmetná. 25, zvyšok textu. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Dvadsaťšesť vypadáva. Kto je za šestku? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 29 a 30 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Sedmička za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 31 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8 za. Proti? Zdržal sa niekto? Tiež sa príjima. 9 za. Proti? zdržal sa niekto, prijíma sa 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu a to elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Obrovská väčšina. Spravodajkyni blahoželáme. 47 za, 7 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme vám k tejto správe o Kozloduji, o jadrovej e, elektrárni. Veľmi zložitá záležitosť. So, wir sind bei... Dostávame sa k našemu bodu 12. Novodobé potraviny. A tu máme pani spravodajkyňu Katika Liota. Budeme preverovať e, odporúčanie do druhého čítania, e, teda tento návrh. Spravodajkyni by som dal hneď slovo pani Liota. Um, ja, beste allemaal, ik wil eigenlijk het vandaag in het debat niet al te moeilijk maken. Ďakujem za slovo. Nechcela by som teraz komplikovať veci. V prvom čítaní bola moja správa prijatá na plenárke a to veľkou väčšinou. V druhom čítaní som sa teda rozhodla, že ten text e, ponechám tak, aby e, bol obsahovo čo najbližší tomu textu, ktorý bol prijatý v parlamentu. Toto nariadenie má príjmať opatrenia pri uvádzaní na trh nových potravín. E, majú chra- Tieto nariadenie tieto pravidlá majú chrániť nielen ľudské zdravie, ale aj životné prostredie a takisto zohľadniť záujmy spotrebiteľov. Nové potraviny sú také potraviny, ktoré sa vyrábajú podľa nových techník, ktoré predtým e, neexistovali teda pred 15. majom 2007. Sú to produkty, ktoré obsahujú nanomateriály alebo sa pri ich výrobe používa nanotechnológia. Tieto produkty majú byť bezpečné pre konzumáciu a takisto e, je potrebné, aby to bolo podporené aj z vedeckej stránky. Väčšina metód a e, rizikových analýz, ktorý urobila Európska agentúra pre liečivá, um, e, toto je potrebné a predtým, než sa tieto produkty ocitnú na zozname agentúry, e, tak sa nemôžu objaviť na trhy. Keď sa v tých produktoch nachádzajú nanomateriály, tak e, je potrebné, aby takýto výrobok bol najprv schválený agentúrou. A toto O tomto už parlament viackrát diskutoval, e, vydali sme k tomu aj uznesenia. Je to otázka uvedenia na trh, týka sa to mesa pochádzajúceho z klonovaných zvierat. Nejde tu len o bezpečnosť ľudského stravovania, ale e, ide aj o všeobecnú otázku, ktorá je spojená s klonovaním zvierat. Ide tu najmä o otázku zdravotného stavu zvierat a etických problémov. Parlament bol tej mienky, že verejná mienka a verejnosť ešte nediskutovala o tejto téme dostatočne a parlament uzavrel vec tak, že e, meso sklonovaných zvierat musí spadať do novej inej legislatívy a nie do nariadenia o nových potravinách. Pretože týmto nepriamo povieme, že potraviny z klonovaných zvierat sa zrazu môžu objaviť na trhu. A mali by sme túto otázku preskúmať hĺbkovo a vylúčiť takéto výrobky z pola pôsobnosti nariadenia. Rada vyšla v ústretí niektorým obavám Európskeho parlamentu. A myslím si, že môžeme súhlasiť s tou definíciou nanotechnológií, len je tu tá otázka klonovania. A v tejto oblasti sme ešte nedospeli ku kompromisu. Ehm, ak e, porovnáme spoločné stanovisko Rady a uznesenie parlamentu, vidíme, že sú tu rozdiely. Dúfam, že príjmeme k tomu úspokové e, stanovisko a môžeme potom položiť otázku aj komisárovi, či príde s novým návrhom na nové nariadenie, na, nové, e, na novú legislatívu pre klonovanie zvierat. Teda my sme položili tú otázku a, e, polož, a on odpovedal kladne. Uh, chceme sa spýtať komisie, kedy môžeme čakať túto, toto nové nariadenie. Čo sa týka nanotechnológií, parlament a rada sú viac menej, viac menej súhlasia. V prvom čítaní boli prijaté definície, ale keďže ide o veľmi dynamický sektor, ktorý je charakterizovaný vedeckým rozvojom, mali by sme si v budúcnosti zachovať možnosť, aby sme mohli prispôsobovať tieto definície podľa toho, ako sa budú vyvíjať pokroky vo vede. Um, v etike sa musí vyjasniť, že ide o nové potraviny. A v prípade, že budú um, používané nanočastice, tak e, sa to bude musieť uviezť na etikete. Um, čo sa týka prírodných potravín, napríklad ovocie, ktoré pochádza z tretich krajín, tu musíme zaviesť veľmi jednoduchú schváľovaciu procedúru, A okrem toho oceňujem, že Rada a parlament sa shodli na testoch, ktoré boli vykonané na zvieratách. Podľa mňa a takisto aj podľa stanoviska, ktoré prijal parlament, tieto testy <clears throat> môžu e, sa realizovať len vtedy, ak keď nie je žiadna iná alternatíva. Myslím si, že toto sú najdôležitejšie body, o ktorých by sme mali dnes hovoriť a ja si myslím, že už veľmi skoro by sme mali dospieť k súhlasu. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajkyni za úvod do tejto veľmi komplexnej tématiky. Vyňať na rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia problematiku klonovaného mesa, ale zaoberať sa o to komplexnejšie s nanočastiecami. Mnohí sa prihlásili do diskusie, do diskusie. Pani Ajúzo, ako tieňová spravodajkyňa, dostáva slovo ako prvá. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a la señora ponente. Realmente... Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pani spravodajkyni. Toto je naozaj veľmi dôležitý návrh pre potravinovú bezpečnosť, ale aj e, pre potravinový priemysel, najmä pre malé a stredné podniky. Dôležité otázky, e, dôležitá otázka je dnes nanomateriály a e, tieto nemajú e, byť zakázané, ale majú byť podložené vedeckými argumentmi. No a potom ďalšia, viac menej ideologická téma, je to klonovanie zvierat. Už 25 rokov sa vo, v rastlinných produktoch používa klonácia, klonovanie a e, nikdy s tým nebol problém. Čo sa týka klonovania zvierat, podľa e, agentúry e, pre potravinovú bezpečnosť nie je žiadny spôsob na to, aby sa to oddelilo a nie je s tým problém. Samozrejme je tu otázka s dobrým zdravotným, ohľadom dobrého zdravotného stavu zvierat. Je jasné, že pri klonovaných zvieratách e, často umierajú, e, ale nie sú tam problémy s e, potravinovou bezpečnosťou, pretože sú to zvieratá tak, také isté ako iné. Samozrejme, mohli by sme im zakázať ale ak to parlament odmietne, ako už navrhol komisár, um, mohli by sme urobiť oddelený návrh. Um, potravinová výpriemysel musí hovoriť o tejto otázke, o klonovaní zvierat. Kedy ehm, kedysi bola nová otázka klonovania rastlinných produktov in vitro ale teraz sa táto technika už v Európe nepoužíva. Avšak nemôžeme zakázať, aby sa táto technika e, používala v budúcnosti, pretože podlieha zlepšeniam a pokroku. Nemôžeme zakázať niečo, čo potom nebudeme môcť kontrolovať. A nemôžeme vnútiť tretím krajinám, a zakázať im, aby nám posielali do Európy potraviny pochádzajúce z klonovaných e, zvierat, e, pretože nemôžu byť potom identifikované a nemôžu byť identifikované, lebo v tých iných krajinách nie je taká vystopovateľnosť ako v Európe. Takže e, v podstate ja by som to nezakazovala, ale ja hovorím teraz z osobného hľadiska. Ja by som zakázala prvú generáciu, ale už by som nezakazovala ich potomkov. No a súhlasím s tým, čo povedal e, čo povedala pani komisárka Dali na svojom vypočutí. A e, ako spotrebiteľ Eh, by ma znepokojoval materiál, ktorý nebol preskúmaný a nie je zaručený a nie eh, potravina z klonovaných zvierat. To je všetko, čo som chcela povedať. A toto je jediný problém, ktorý obsahuje táto, tento legislatívny text. Nejde tu o otázky vedecké, ale skôr o etické otázky a ohľadom blaha zvieraťa alebo teda dobrého zdravotného stavu, e, stavu zvieraťa. Toto je môj návrh. Nezakazujme to, ale skôr pri, príďme s novým legislatívnym oddeleným textom a pani komisárka slúbila, že predloží návrh alebo nejakú štúdiu. Myslím si, že toto je veľmi rozumný návrh v tejto situácii. Ďakujem pekne. teraz Glenis Wilmot sa prihlásila. Ďakujem veľmi pekne. Dačiana Sábutieňová, spravodajkynia z mojej skupiny, to nemôže byť a preto ma požiadala, aby som sa vyjadral v nej mene. Skupina SAD nie je spokojná s spoločným stanoviskom Rady a komisie, pretože nezohľadňuje niektoré obavy parlamentov, o ktorých sme už hovorili. Jedna z nich sa týka potravín vyrobených z klonovaných, klonovaných zvierat a návrhu vylúčiť rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a rovnako e, zákaz používania nanočastíc. No a preto e, naša správa, tieňová spravodajkynia chce predložiť ďalej tieto pozmeňujúce návrhy, no a e, pani Sarbu chce ísť ešte ďalej a priamo v tomto nariadení uviezte zákaz týchto potravín a budeme tiež predložený pozmeňujúci návrh k tomuto, ako aj návrh o tom, že potraviny sklonované zvierat z tretich krajín sú zakázané. Viem, že sa to už urobilo s inými špecifickými látkami, ako napríklad hormónmi. A chcela by som požiadať komisiu o konkrétny, konkrétne postavenie. My podporujeme celkový prístup pani a opätovne, opätovné zavedenie väčšiny našich pôvodných návrhoch ktoré sa týkajú označovania, vrátania označovania nanočastíc a geneticky modifikovaných organizmov a mechanizmov hodnotenia rizik, ako aj monitorovanie trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Bart Stas. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, najskôr by som chcel poďakovať spravodajkyni pretože tak ako v prvom čítaní, aj teraz odvedla veľmi dobrú prácu a s našou skupinou spolupracovala úplne vynikajúco. A vidíme to tiež na základe hlasovania tej obrovskej väčšiny parlamentu, čo sa týka spoločného stanoviska rady. S tým spokojní nemôžeme byť. A je to tak, ako povedala spravodajkyňa. Prispôsobili sme sa rade v mnohých bodoch, ale pre našu skupinu pre e, zelených sú tam ešte tri kľúčové témy. A to tiež klonovanie zvierat. O tom už sa hovorilo dosť obsažne, ale my aj naďalej podporujeme prístup spravodajkyne. To znamená, my sme za zákaz za oddelený alebo samostatný právny akt, No a čo sa týka nanočastíc, podporujeme návrh 81 spravodajkyne. Rada nám vyšla v ústrety, to je dobré. No a tretí kľúčový bod, to je označovanie e, geneticky zmenených organizmov. A keď mm, myslím, že pozmeňujúci návrh 82 spravodajkyne by sme mohli sa snažiť podporiť stanovisko prvého Číňa. Takže pani spravodajkyňa, ak, alebo čo sa týka eh, skupiny zelených, tak eh, nevidíme eh, nejakú podpravu presadzovať vlastné pozmeňujúce návrhy. Budeme podporovať váš prístup. Ďakujem pekne. No a teraz ďalšie pripomienky Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Mne sa zdá, že téma klonovania zvierat je to naj, tá najdôležitejšia, o ktorej treba hovoriť um, v ostatných otázkach, je spoločné stanovisko viac menej priateľné. Ja by som chcel poukázať na jeden bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. E, samozrejme, je chov zvierat a pestovanie rastlín, ale myslím, že panuje všeobecná zhoda o tom, že keď hovoríme o ochrane zvierat, tak myslíme nie na niečo iné ako ochranu rastlín. V prípade ochrany rastlín sa jedná o tom, aby sme ju ochránili pred škodcami a aby mala zabezpečený dobrý rast no a pri ochrane zvierat. Chceme predísť utrpeniu zvierat. To už je jasné z, tohto, z týchto pojmov a je tiež v legislatíve EÚ jasné, že chceme ochraňovať zvieratá pred utrpením. A ja si myslím, že preto v prípade klonovania zvierat musíme trochu detaľnejšie diskutovať, tak ako to zatiaľ urobila e, rada no a komisia má poradnú skupinu pre etické otázky v rámci biotechnológií. No a táto skupina nie je nejak veľmi konzervatívna alebo kritická voči vede, ale predložili veľmi kritickú kritické stanovisko používaniu klonovaných zvierat na výrobu potravín. No a Európsky parlament dvakrát, najskôr na iniciatívu e, výboru pre polnohospodárstvo, vtedy bol spravodajcem Neil Periš, to sa písal rok 2008, no a ďalej v roku 2009 e, správe Katiky Lyotard sa veľmi jasne vyjadril, že chceme rozťahli zákaz klonovania zvierat, ako aj dovoz produktov z klonovaných zvierat. A že chceme veľmi rozsiahly zákaz. Viedli sa intenzívne diskusie. Otázka teraz nie, ako to uviezť do praxe. To nie je jednoduché. Treba sa nad tým veľmi detailne zamyslieť. Komisár už povedal, že predloží správu. Ja myslím, že by sme mohli urýchliť legislatívu o nových potravinách a to konkrétnym návrhom už a otázka VTO je nejasná. Samozrejme, nebude jednoduché na VTO obhajovať nejakú komplexnú správu, ale poprvé, podľa súčasnej legislatívy VTO, je tu takže mm, že keď technológia narazí na pochybnosti obavy verejnosti, tak môžeme vysloviť zákaz dovozu. No a inak ako Európska únia môžeme zastávať názor, že ochrana zvierat mala byť dôležitým argumentom na VTO. Zatiaľ to neakceptujú všetci partnery EÚ, ale myslím, že mm, debata na VTO na túto tému by bola dobrá a užitočná pani Ajuso povedala, e, že ona tu predstavuje vlastný názor. No, ešte moje slova sú založené na dvoch hlasovaniach v rámci EPP, a to tak k Perišovej správe, ako aj v správe Katiky Liotard. No a teraz po voľbách sme o tom hovorili s kolegami z výboru pre polnohospodárstvo, takže ešte sa musíme v EPP dohodnúť na jednotnej pozícii, ale som presvedčený o tom, že v zásade podporíme stanovisko Katiky Liotard. Dôležité je, aby komisia začala pracovať na konkrétnych veciach. Parlament už komisiu viackrát vyzval, aby predložila návrh, komisár prislúbil správu, no a ja myslím, že problém moderných potravín sa vyrieši za pár dní, keď sa komisia pustí do práce a rýchlo predloží legislatívny návrh. Do akých detailov bude zachádzať, to je otázka parlamentného postupu aj Rady ministrov, ale chcel by som pripomenúť, že Rada ministrov veľkou väčšinou 23 z 27 krajín žiada tento oddelený návrh. A ja myslím, že to je jasný signál Európskej komisii, že musí prijať svoju zodpovednosť a čo najskôr predložiť osobitný návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Peter Líze. Ďalší reč, rečník je Richard Zeber. Uvidíme, ako, aké stanovisko má EPP. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Strana EPP je veľmi demokratická podporujeme názorovú eh, rozdielnosť. Ale v tejto téme súhlasím s Petrom Lízem a čo sa týka tematiky eh, klonovania, treba zohľadniť morálne aspekty a ochranu zvierat. No a na druhom mieste až treba vidieť ekonomické a hospodárske aspekty. Ja si myslím, že Európska únia má eh, dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne. No a obsahovo podporujem, čo povedal Peter Líze. Ďalší dôležitý tematický okruh sú nanomateriály vedecké pochybnosti a otázky sú ešte eh, vážnejšie ako v prípade klonovania zvierat. No, treba eh, zaistiť ďalším výskumom eh, bezpečnosť spotrebiteľov. To je centrálnym bodom. No a treba tiež dodržiavať princíp prevencie, pretože treba hm, dlhodobý výskum vyvarovať sa predčasných nejakých tvrdení. Komisia musí sa viac posnažiť, aby zaistila bezpečnosť potravy na spotrebiteľov. No a tretie aspektom je eh, jasné označovanie. Ľudia majú obavy, no a na to aby sme ich opätovne prebudili dôveru voči potravinám, eh, treba jasné etikety, aby si mohli vybrať, aby bolo jasné. A nemuseli mať žiadny, žiadne pochybnosti o tom, čo jedia. No a preto ja čakám, mám očakávania od novej komisie, čakám nové správy a návrhy a to, čo v, naj, v čo najkračej dobe, a pretože sa tu nazhromaždilo niekoľko legislatívnych návrhov a ja dúfam, že komisia, tá nová komisia, bude teraz veľmi intenzívne a silno pracovať ďalej. Už no, ďakujem pekne. A teraz pani Rosy. Ďakujem, pán predseda. Toto je na najvýš zaujímavý text kvôli tomu, o čom hovorí. Súhlasím s návrhom spravodajkyne, eh, aby eh, sa nezavádzali na trh nové potraviny sklonovaných zvierat. Na toto treba dať zvlášť pozor, aj čo sa týka použitia častíc, súhlasíme s tým, čo hovorí spravodajkyňa, e, to by malo byť uvedené na etikete. E, potom potravinové produkty z tretích krajín. Tie si vyžadujú adekvátne kontroly. Ale ja by som tu vyjadril ešte jednu obavu, Eh, podľa mňa komisia na to neodpovedala meritorne. Najmä čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 29, eh, stanovisko rady. Tu sa hovorí o tradičných potravinách z tretich krajín. Rada hovorí, že ak tieto sú na zozname tradičných potravín z tretich krajín, tak ich zavázanie na trh EÚ by malo byť povolené tými istými eh, spôsobmi, ako sa to už robilo v minulosti. Tu sa vôbec však nehovorí o ochraňovaných e, druhoch. Prečo? Napríklad meso z korytnačky. E, kto ide napríklad do Hongkongu, tak vidí, že na trhu sa predávajú korytnačky na e, varenie, na jedenie. A takisto aj iné e, zvieratá Napríklad tigrý balzám, to sa tiež používa a žiaľ sa hubia posledné tigry, ktoré, tigre, ktoré zostali. Takže e, je to síce tisícročná tradícia, ale v našich krajinách je zakázaná. Takže e, stanovisko rady k tomuto bodu by malo byť jasné. Ehm, je nemožné, aby e, takéto produkty, ktoré obsahujú rastlinné alebo živočíšne prvky zo zakázaných živočíkov alebo zvierat, boli povolené na našich trhoch pretože e, to potom vedie k ničeniu extrémne ochraňovaných e, živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré my chránime. Potom ďalšia veľmi dôležitá otázka je pozmeňovací návrh 25. Aj tu žiadam, aby komisia vyjasnila svoj postoj a potom, aby ste mi aj vysvetlili e, ten pozmeňovací návrh, pretože v tých prekladoch sa to trocha líši. Takže E, tu sa hovorí o experimentoch na zvieratách. Ja úplne súhlasím s tým, že experimenty na zvieratách, e, a teda testy na zvieratách sa majú robiť iba vtedy, e, keď to je naozaj potrebné. Ale viete, tí, ktorí sa vyznajú v medicíne, tak vedia, že niektoré testy musia byť robené na zvieratách, lebo tieto zvieratá reagujú podobne ako ľudia pretože potom um, niekedy sa môže detegovať, že daná potravina má negatívne dopady na ľudské zdravie. Ja si robím starosti o text, ktorý hovorí, tieto, toto nariadenie uh, hovorí, že tieto testy by mali byť zredukované na minimum a mali by sme sa vyhnúť dvojitým testom. Tu nie je jasné, čo to znamená. Uh, tie dvojité testy. Znamená to, že nezávislé laboratória, ktoré robia tú istú vec, spôsobujú nepotrebné utrpenie e, tým zvieratám, tak s tým súhlasím, že sa tomu máme vyhybať alebo to znamená, že sa nemá robiť dvojitý test, ako to vyžadujú niektoré asociácie pre ochranu na zvierat na rovnakom zvierati. Tu musíme dať na to pozor, pretože je v niektorých prípadoch nevyhnutné, aby e, to isté zviera sa podrobilo tomu istému testu viackrát, pretože ja si myslím, že nové systémy chemoterapie alebo um, liečenia nádorov probl- sa problém netýka prvého alebo druhého podania farma- farmaka, ale e, toho, že e, táto udalosť sa musí viackrát opakovať, e, kumuluje sa na tom istom subjekte, na tom istom pacientovi a potom to má aj iné dopady pretože opakované použitie lieky, lieku môže mať veľmi e, závažný dopad na pacienta. A <clears throat> opakujem, Ehm, sú tu prípady, ktoré musíme absolútne kontrolovať, ale ak zakážeme takýto typ testov, tak potom um, nebudeme vedieť, aká je reakcia, ktorú bude mať ľudská bytosť, keď um, um, štvrtý alebo piatýkrát požije ten liek. E, tu navezujem na tú chemoterapiu. Um, my potom nebudeme vedieť, aký bude efekt v prípade recidívy alebo rakovinového nádoru. Takže tu musíme naozaj dávať pozor, či máme zakazovať tento typ testov. Chcem, aby komisia nad tým vážne porozmýšľala. Myslím si, že toto sú veľmi delikatné otázky, čiže dovozí z tretích krajín produkty tradičného použitia, čiže čo to znamená veľmi jasne. No a potom um, dvojité testovanie na zvieratách, alebo um, opakované e, testovanie na zvieratách. To môže mať e, potom, ak to zakážem, môže to mať veľmi závažné dopady na ľudské zdravie. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Dobre, komisia nás potom bude informovať. Pán Erik Pule, generálny riaditeľ z generálneho riaditeľstva Sanko, nám odpovie na rôzne otázky o klonovanom mese, o tom, či bude predložený osobitný e, návrh e, legislatívny, ďalej pokusy na zvieratá, double testing a vypočujete si aj ostatné otázky o nanomateriáloch. Takže máte slovo, nech sa páči. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcel odpovedať na jednotlivé príspevky v diskusii, e, ktoré reagovali na e, stanovisko e, pani komisárky Daliovej. Bolo to vypočutie, takže pán komisár Dali slúbil, že predá, odovzdá správu Európskemu parlamentu o klonovaní zvierat. Pán komisár chce e, dodržať svoje slovo a práve sa nachádzame vo fáze konzultácií a členovia vášho výboru e, budú zakrátko vypočutí našim komisárom. Teraz sme vo fáze konzultácie. Konzultujeme rôzne strany, e, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese Samozrejme sú tam aj aktéry potravinového reťazca a um, aj vedci. A um, dúfam, že po konci jary, v júni alebo v júli budeme už mať po ruke stanovisko, ktoré môžeme predložiť v tejto správe. Neviem povedať, či táto správa bude sprevádzaná aj legislatívnym návrhom, O tom sme sa ešte nerozhodli. Bude to výsledok dlhej konzultácie, ktoré, ktorá sa začala a ukončí sa v júli. Mm, táto správa bude mapovať stav klonových zvierat v Európe. Určite viete, že už nejaké číslo existuje. Ide hlavne o kone a hovedzi dobytok. E, nie ich E, nejak veľa. Sú to zvieratá, e, ktoré sa v prípade koní využívajú na športové účely a nemali by sa dostať do potravinového reťazca, aspoň zatiaľ. E, viete, že komisia hovorí, že iba klonované zvieratá treba považovať za nové zvieratá a komisia nesúhlasí s návrhom rady, podľa ktorého e, nové potraviny by mali byť nielen klonované zvieratá, ale aj zvieratá, ktoré pochádzajú z prvej generácie, čiže sú to už potomkovia klonovaných zvierat. Komisia nesúhlasí s týmto stanoviskom, pretože táto prvá generácia vychádza z reprodukčnej metódy, ktorú môžeme nazvať konvenčnou, e, bežnou. Nie je to umelá asimilácia alebo um, prirodzená reprodukcia. Naša pozícia bola vždy jasná. E, klonované zvieratá sú novými zvieratami, ktoré musia prejsť cez vedecké hodnotenia Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín. Čo sa týka nanotechnológií, v návrhu, v legislatívnom návrhu, o ktorom diskutujete, sa nachádza definícia, ktorá vlastne vyšla z prvého čítania, pretože e, táto definícia nebola v prvotnom návrhu komisie z januára 2008. Problém e, je, že tieto technológie sa veľmi rýchlo vyvíjajú a my e, v komisii na niektorých generálnych riaditeľstvách, ktorý sa to týka, čiže generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, výskum a podnikanie, my práve žiadame vedecký výbor, aby zostavil všeobecnú definíciu nanotechnológií. Táto definícia by mala byť jednoduchá a enforceable po anglicky, čiže mala by byť, byť kontrolovateľná e, zo strany úradov členských štátov, ak sa nanotechnológie dostanú na trh v podobe Eh, potravinových produktov, ale aj vtedy, ak sú tieto produkty dovážené z tretích krajín. Čiže malo by to podliehať kontrole, pretože ak budeme mať právnu definíciu, ale nebudeme mať nástroj na to, aby sme mohli kontrolovať eh, laboratória, tak potom to bude definícia, ktorá nebude mať dopad. A toto nechceme. My chceme definíciu, ktorá bude ľahko overiteľná kontrolnými úradmi, aby potom mohli eventuálne zabrániť, aby sa niektoré produkty dostali na trh, ktoré teda v prípade produktov, kde bola použitá nanotechnológia, ale nebolo to deklarované, aby sa to ocitlo na etikete pre informáciu spotrebiteľa. Viete, že projekt, e, produkty nanotechnológie, najmä kozmetické produkty, e, musia hnieť špecifické označenie etiketu, Eh, keď sa eh, použije v nejakom kozmetickom výrobku nanotechnológia, musí to byť uvedené v zozname eh, teda v zozname na etikete, ale podľa komisie to je niečo, čo sa musí dať kontrolovať, musí sa dať overovať, musia to overovať kontrolné úrady členských štátov. Čo sa týka e, toho, tej poznámky pána Rossiho o korytnačom mese z Hongkongu. Je jasné, že ak tretie krajiny chcú vyvážať potravinové výrobky, ktoré pochádzajú zo, e, zo živočíchov ochraňovaných CITESom alebo Washingtonským dohovorom, čiže dohovor, ktorý ochraňuje e, zvieratá, teda ohrozené zvieratá, tieto produkty skrátka nemôžu prísť na trh. Sú vylúčené. Nemôžeme mm, jesť korytnačie meso, ak takáto korytnačka sa nachádza na zozname CITESu. Takisto e, vôbec neprichádza do úvahy, že to bude hodnotiť EFSA a vstúpi to do procesu hodnotenia nových živočíkov. Ak e, živočíšny druh je chránený a ak sa nachádza na zozname dohovoru, tak e, meso alebo vajcia alebo ani tigrie fúzy e, nemôžu sa dostať na európsky trh a e, stať sa časťou potravinového reťazca. O tom nebudeme ani diskutovať. Čo sa týka um, zdravotného stavu zvierat, viete z živočíchov, viete, že komisia vydala mnoho legislatív o troch R, replace, restricted and refine. To znamená, že každá experimentácia alebo každé testy na zvieratách, na živočíchoch majú byť nahradené alternatívnymi metódami, ktoré e, nepoužívajú živé zvieratá, aj keď e, to sú povedzme myši alebo potkany a už nehovoríme o opiciach a psoch. E, toto sú alternatívne metódy, ktoré existujú a poskytujú e, rovnocené výsledky ako metódy, ktoré používajú živé mm, zvieratá. Toto je program, do ktorej sa komisia naozaj veľmi zapája a e, prebieha mnoho e, legislatívnych iniciatív, aby sa zrušili tieto testy na zvieratá. No a posledný legislatívny text sa týka kontroly e, testovacích zvierat e, a takisto aj mušlí, pretože tieto sú kontaminované e, toxickými produktami. E, teraz sa E, na myšiach používajú iné chemické produkty. Samozrejme, podporujeme tieto pozmeňovacie vý... návrhy, kde sa má zredukovať e, test na zvieratách, pretože vstupujú do programu, ktorý už niekoľko rokov existuje. Ide tu o obmedzenie týchto zvierat, o obmedzenie týchto testov na zvieratá. Takže, pán predseda, to je všetko, čo komisia v tomto štádiu môže povedať. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, pán riaditeľ, za vaše úvahy. Liberáli sa ešte e, e, nevyjadrili. Talis z Paríža dnes meškal. Máme tým pádom viac času, pani Lepáš. A ešte aj pán Schnellhardt sa hlási. Vynikajúco. Ďakujem, pán predseda, za, za vašu zhovievavosť. Samozrejme, že podporujem vynikajúcu správu pani Leotard, vďaka ktorej sme sa viackrát stretli, aby sme toto všetko prediskutovali. Pokiaľ ide o nanotechnológie, tie už sú zastúpené v početných produktoch, Nevieme však, o aké presne ide, takže nemáme ani označovanie, ani predbežné postupy autorizácie. Rizika boli dostatočne zdôrazené a niektoré štúdie nám ozrejmili nanomateriálov, ako je titán, striebro, ďalej nanokarbóny, ktoré boli dokonca porozovnávané s azbestovými nanovláknami. Minimálne sa môžeme poučiť z minulosti a nepokračovať. Samozrejme, ľutujeme, že rada nezohľadnila tieto riziká a je absolútne nutné, ak chceme, aby európsky občania pristúpili na nanomateriály, aby prebehla štúdia, pokiaľ ide o tieto rizika. Pokiaľ ide o klonovanie, už tak tu je zbytočné utrpenie e, zvierat, e, poškodenie diverzity je tu tiež a rada samozrejme nechce riešiť e, uvádzanie na trh e, týchto potravín a z toho dôvodu je žiadúce, aby sa vytvoril špecifický návrh, ktorý by zahrňoval všetky aspekty klonovania. A na záver, pán predseda, by som chcela ešte povedať, že je potrebné tiež chrániť e, pluralitu. Obozretnosť je samozrejme nutná, Nesmieme však strašiť, treba byť vhodne, to aplikovať vhodne a seriózne. Ďalej potom transparentnosť. Je potrebné, aby dáta, ktoré slúžia na vyhodnotenie dopadov, boli známe, verejne známe a aby boli otvorené vedeckej oponentúre tak, ako to viackrát vyžadovala agentúra. Potrebujeme tiež transparentné posúdenie, porovnanie vedeckých názorov či už sú menšinové alebo väčšinové. Potom takto môžeme prejednať inteligentne túto záležitosť. Pokiaľ ide o expertízu, nestačí len spravovať konflikty. Expertné riešenie musí byť pluralistické, mnohoroborové a EFSA musí zohľadňovať stanoviska členských krajín, reagovať na ich námietky, Európska agentúra pre životné prostredie musí z ekologického pohľadu intervenovať a nemala by všetky tieto témy ponechávať EFSE. A na záver, pán predseda, by sme tiež mali myslieť na etický dopad všetkých týchto tém. Schön, Herr Dr. Schnellhardt, bitte. Ďakujeme, pán Schnellhardt. Ďakujem, pán predseda. Len zo pár krátkých po, eh, poznámok Chcel by som podporiť Petra Lízeho. Myslím si, že by sme mali mať os, os, os, osobitné zákonodárstvo. Je potrebné, aby komisia s ním prišla a tu otázky ochrany zvierat zohrávajú úlohu. Mali by sme sa vrátiť k našej pozícii a presadzovať ju voči rade. Keď však e, žiadame takéto zákonodárstvo, tak by sme mali tiež mali brať na vedomie, že určité iné e, produkty majú e, e, osobitné zákonodárstvo, napríklad technicky, geneticky pozmenené produkty, napríklad 82 o tom hovorí, že ak ide o zvieratá, ktoré boli krmené geneticky modifikovanými organizmami, tak takéto nemajú čo hľadať. K tomu máme zákonodárstvo a stále by sme mali e, naše želania e, pre, presadzovať. To by sme mali celkom jasne aj vyjasňovať. Pokiaľ ide o nanotechnológiu, dámy a páni, myslím si, že je to dôležitá technológia, ktorá má mnohé možnosti a otvára nové možnosti a chcel by som poprosiť, aby sme aj pri tejto technológie, ktoré má množstvo príležitostí, nezačali panicky diskutovať e, o určitých možných ohrozeniach. Samozrejme, že to musíme preskúmať, samozrejme, že to všetko musíme mať na pamäti. Ale už teraz viesť e, diskusie o tom, aké je to nebezpečné. Vedíte len o produkty, u ktorých sa zmenila len veľkosť molekúl. Takže sa môže realizovať lepšie príjem do tela a preto by diskusia k tejto veci mala byť rýchlejšia a progresívnejšia. Ďakujeme. Komisia chce ešte raz zaujať stanovisko. Pán Pule. Ďakujem, pán predseda, za to, že mi dávate slovo. Na doplnenie k pani kolegyni, eh, pokiaľ ide o nanotechnológiách, Eh, hovorila, že mnohí výrobcovia túto nanotechnológiu používajú. Pravda ale je, že nanotechnológie eh, sú výrobky alebo pro, produkty inovácií. U týchto priemyselných výrobkov už máme určitý počet eh, týchto výrobkov. Napríklad pneumatiky všetkých vozov sa vyrábajú vďaka nanotechnológiám, ale pokiaľ ide o informácie, ktoré máme o národných orgánov členských krajín, sú informácie poskytnuté tiež predstaviteľmi potravinárskeho priemyslu a tiež asociáciou európskych spotrebiteľov. Neexistujú, teda podľa nich ešte nanotechnológie e, zastúpené v potrebinách na komunitárnom trhu. V tretích štátoch áno, napríklad v USA, ale pre nás je jasné, že tieto výrobky hoci ešte neexistuje definícia v tej starej úprave nových potravín, tieto nanotechnológie teda, ako náhle preniknú do potravín, výrazným spôsobom zmenia povahu týchto potravín. To pred rokom 1997 ešte neexistovalo. A to je teda vnímané ako nové potraviny. To znamená, že by malo dôjsť k posúdeniu zo strany EFSI a k dnešnému dátumu takýto požiadavok neodznel. Môžeme teda racionálne povedať, že na komunitárnom trhu zatiaľ nie sú potraviny, ktoré by obsahovali nanotechnológie. Existujú potraviny, ktoré už boli na hranici zadržané, boli z tretich krajín, národné orgány členských krajín ich zadržali oni teda nanotechnológie obsahovali a boli zaslané spätne do pôvodných krajín. A opätovne opakujem, máme tu rozumné uistenie, nemôžeme samozrejme všetko kontrolovať, komisia všetko ani nevie. Boli sme však rozumne uistení, že na komunitárnom trhu nie sú potraviny, ktoré by obsahovali nanotechnológie. Toto som pani Lepáš chcel e, doplniť. Áno, skutočne keď sme v novembri boli s výborom vo Washingtone, vypočuli sme si, že nanotechnológie v USA sú považované za technológie budúcnosti a veľké náklady smerujú do ich vývoja. A aj v Európe chceme celkom presne vedieť, čo sa tu deje, čo je nebezpečné, či je to nebezpečné. A komisia a EFSA nám musí vedecké analýzy a podklady ešte dodať. Pani Liotard, vypočuli ste si mnohé, teraz vaše stanovisko. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich dnešné príspevky i ďalším členom e, výboru takisto tiež za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú ktorú sme mali už pri prvom čítaní a opätovne ju zažívame teraz. Opäť vidíme, že náš parlament je veľmi zomknutý, jednotný. Nevidím tu nejaké rozpory. Vo e, všeobecnosti sa to, čo sme dohodli z roku 2008, podporuje a to je dobrý základ na rokovanie s komisiou a radou. A tu by som teda ešte raz chcela všetkým poslancom, tieňovým spravodajcom e, klásť e, alebo upozorňovať ich na tú zomknutosť práve preto, že konštatujeme, že nanotechnológie sa veľmi rýchlo rozvíjajú. Chceme, aby sa e, urobili aj potrebné dojednania k novým technológiám, klonovaniu a tak ďalej. Všetko to predsa má svoju budúcnosť a preto treba e, byť opatrný, keď nám komisia hovorí, že momentálne žiadne výrobky e, nepoužívajú alebo život, e, potraviny neobsahujú nanotechnológie, tak som spokojná, ak nám to komisia, keď nám to komisia tvrdí, ale ak je tomu teda tak, tak, tak to musí tak aj zostať. V každom prípade sa treba postarať o to, aby bezpečnostné opatrenia zabezpečovali, aby nevznikli e, excesy, ktoré by e, boli problémom pre spotrebiteľa. Takže myslím si, že konsenzus je možný a v tomto kontexte chcem komisiu upozorniť na to, že zohráva kľúčovú úlohu v tom zmysle, že parlament tu veľkou väčšinou tvrdí, že chceme e, osobitné predpisy týkajúce sa klonovania zvierat a či takéto výrobky živočišného charakteru môžu prí, prísť na trh. Teda hovorím celkom jasne, čím majú prístup na trh. To treba legislatívne celkom jasne vyjasniť. A k tomu musí prebehnúť aj verejná diskusia. Je tu množstvo členských krajín, ktoré už sa vyjadrili, že E, osobitnú e, legislatívu pre klonovanie mať chcú, ale chcú hlavne zabrániť tomu, aby e, v zákone existovali medzery. A to je východiskový bod, ktorý nie je dobrou bázou, pretože chcem opätovne vyzvať komisiu, aby veľmi rýchlo predložila návrhy týkajúce sa klonovania zvierat, aby sme aj iné technológie nielen nanotechnológie e, ponímali ako nanotechnológie. Otázka pokusov na zvieratách bola vyčerpávajúco riešená. Takisto zoznam druhov, ktoré sú chránené e, a nesmú e, na nich byť robené pokusy, ale ďalej už nebudem pokračovať a dám priestor ďalej. Ďakujeme pani spravodajkyni. Výbor tému pozná a je e, k tejto problematike veľmi jednotný. Chceme, aby tento e, zákon e, napredoval. Je totiž veľmi dôležitý pre zástupcov priemyslu i pri spotrebiteľov a preto lehota pre podávanie pozmenujúcich návrhov je už 13. apríl na poludne, aby sme v máji mohli hlasovať a v júni mať túto záležitosť v pléne. Dobre sme dnes e, pracovali, pretože pán komisár príde až o 11. Takže teraz nasleduje prestávka a poprosím kolegovia, e, vráťte sa sem na 11. pretože budeme hovoriť o dôležitom ekologickom e, programe komisie. Takže máte prestávku teraz do 11.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 Drahé kolegyne, kolegovia, vítam vás späť eh, na výbore a budeme, dostali sme sa k bodu číslo 13 a to je rozhovor a výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, pánom Janezom Potočníkom, ktorého týmto srdečne vítam. Ešte veľmi pekné spomienky máme na vypočutie komisára pred schválením novej komisie. No a rovnako by som chcel privítať generálneho riaditeľa, ktorý zostal, Karol Feitenberg, ktorý je nám veľmi dobre známy z diskusí o klimatických zmenách z obdobia pred konferenciou v Kodani. Takže, pán komisár, potočník, srdečne vás vítame na pôde nášho výboru. Už počas vypočutia sme hovorili o niekoľkých témach Teraz budeme pokračovať. No a nás samozrejme veľmi zaujíma váš program na najbližší čas, možno na celé legislatívne obdobie. No a túto hodinu a pol by sme mali využiť na výmenu názorov o dôležitých eh, otázkach eh, politiky životného prostredia EÚ. Takže bez ďalších okolkov vám dám slovo a hm, priestor na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda želám všetkým členom, poslancom Európskeho parlamentu krásny deň. Ďakujem za príležitosť vystúpiť dnes na pôde tohto výboru. Ako už Jo povedal, je len pár týždňov po mojom vypočutí a je to veľmi dobrou príležitosťou poďakovať sa za dôveru, ktorú ste mi preukázali. Ešte si je to len pár dní, ale dospeli sme k niekoľkým, eh, k niekoľkým hm, pokroku v otázkach ako napríklad eh, REACH alebo o hrozených druhoch. Toto zasadnutie je tiež dobrou príležitosťou podeliť sa s vami o moje vízie politiky životného prostredia a ako počas svojho mandátu túto politiku budem realizovať. Ako si určite viete veľmi dobre predstaviť, tak sme investovali veľmi veľa energie eh, do E, budovania stratégie, ktorá bude nasledovať po Lisabonskej stratégie. A som veľmi rád, že môžem povedať, že Európa 2020, na rozdiel od svojej predchodkyne, e, v rámci hospodárskej politiky má aj politiku hospodárskeho e, životného prostredia. No a, a toto je dôležité preto, aby sme realizovali, čo chcú Európania, rast a zamestnanosť v zdravom životnom prostredí. No, jedna z dôležitých a zaujímavých diskusí, o ktorej sme hovorili a na ktorú sa môžeme tiež zameriavať. Keď hovoríme o udržateľnosti, je to uh, zamierenie na rast alebo nie. No, ja si myslím, že by bolo jednoducho nezodpovedné, aby v období, kedy nezamestnanosť dosahuje skutočne obrovské rozmery, a naše hospodárstvo trpí, ak by sme sa stredili na rast a zamestnanosť, ale myslím, že by bolo tiež nezodpovedné ak by sme si nekladli otázku toho, aký, aký druh rastu chceme a aké pracovné miesta chceme vytvárať. Takže myslím, že EU 2020 tieto dva e, prvky veľmi dobre spája. Je všeobecne e, uznané, že keď e, svetová populácia v roku 2050 dosiahne 9 miliárd ľudí, tak bohaté ak sa budú rýchlo rozvíjajúce ekonomiky rozvíjať týmto tempom, nebude dostatočne veľa zdrojov. No a je presvedčený, že nemáme nič, nemáme na výber, len zmeniť naše produkčné a spotrebiteľské modely. Toto je veľmi dôležitý, dôležitá zmena a som veľmi rád, že s ňou sa spája moje meno. E, vytvára to priestor na dopad na politiky, ktoré pomôžu znížiť naš, naše vplyvy na životné prostredie. Takže čo plánujem ako komisár pre životné prostredie v nasledujúcich rokoch? Možno si pamätáte, že na mojom vypočutí ako dezignovaný komisár som si stanovil tri kľúčové priority. Aby Európska únia bola samostatnejšia, sebestačnejšia, bojoval proti strate biodiverzity, aby sme zaistili, že efektívne budeme prijímať legislatívu. No, na to, aby som to zrealizoval som, si vytvoril e, cestovnú mapu 2010 e, a 2011 dostatok zdrojov. Takže prejdeme si to poprvé naše plány na rok 2010. A to je zelený rast, ako viete, je centrom Európy 2020, ale nebude to zrealizovateľné, ak nebudeme sa chrániť našu prírodu. Biodiverzita je samostatným zdrojom, poskytuje e, pitnú vodu, e, drevo, kontroluje eróziu a rekreáciu, pričom biodiverzita prispieva k mnohým sektorom našeho hospodárstva. Ak nebudeme riadiť naše ekosystémy, tak stratíme tieto zdroje a bude to stať veľa peňazí, aby sme ich nahradili nejakými umelými riešeniami. Avšak, napriek našim snahám, biodiverzita stále sa ničí. Rozširovanie miest, rast populácia a iné dôvody prispievajú k hubeniu druhov. No a rovnako narastajú aj dopady straty biodiverzity. Oznámenie komisie a podpora Európskej rady, rady našej vízie a našich cieľov sú veľmi dôležité sú dôležitým mílnikom v rámci našich eh, snách vyrovnávať sa s týmito výzvami, ako aj v rámci eh, v medzinárodných rokovaní. My musíme dosiahnuť čo najväčší, najväčší pokrok na globálnej úrovni. Ja sa teším eh, na vaše názory, a to konkrétne v správe pani DeLong, pretože realizácia je v súčasnosti kľúčovou. Ja sa budem snažiť zrealizovať stratégiu ambicioznú a realistickú a to čo najskôr po rokovaniach Negoja. No a táto stratégia je súčasťou pracovného programu pre tento rok. Úspešná stratégia pre biodiverzitu bude tiež závisieť od, od toho, aby im bolo zohľadňovaná v ďalších iniciatívach EÚ a aby bola integrovaná v kľúčových sektorálnych politikách. Adekvátne financovanie musí byť tiež dostupné. A to sú veci, na ktorých budeme musieť všetci veľmi tvrdo pracovať v nasledujúcich mesiacoch. Avšak len ochrana nášho prírodného kapitálu nebude stačiť. Potrebujeme širšiu víziu pre zelený rast, ktorá bude podporovať inovácie. A na tom budeme pracovať paralelne a v spojitosti s našou prácou na biodiverzite. Ekopriemysel je jeden z najrychlejšie sa rozvíjajúcich sektorov EÚ vytvára pracovné miesta vo všetkých oblastiach, ale my musíme priniesť e, lepšie inovácie v celom hospodárstve, vrátanie nových sektorov, e, nových služieb a domácnosti musíme ekotechnológie spojiť so širokými inováciami. Ja som počul o odpade, ktorý má teraz veľkú hodnotu. My potrebujeme nové spôsoby, ako vytvárať menej mm, odpadu, ako ho opätovne používať a recyklovať. A to znamená tiež nové modely. Inými slovami potrebujeme čistý priemysel. Nielen priemysel, ktorým budeme niečo čistiť. No a preto sa teším na iniciatívu a podporu rozvojov, rozvoja zelených technológií, služieb a nových podnikateľských modelov. Eh, odpad bude podporovať naše inovácie eh, novými verejnými obstarávaním, podporou podnikov, otvorením trhov a využívaním politiky pre správne ekoinovácie. No a v tomto smere som sa dohodol už s doktorom Majerom Kramerom, ktorý bol štátnym tajomníkom eh, pre výskum a vývoj v Nemecku má 60 rokov a teší sa na e, funkciu môjho osobného poradcu v súvislosti s ekoinováciami. No a dúfam, že tiež e, v budúcnosti na efektivitu využívania zdrojov v roku 2011 e, budeme hľadiť za horizont ekoinovácií. Budúci rok chceme zrealizovať konkrétne plány, aby hospodárstvo EU bolo sebestačné Ekohospodárstvo, ktoré nebolo v Lisabonskej stratégii, je jedno zo siedmých um, kľúčových bodov uh, stratégie EU 2020. Aké sú moje interné argumenty, aby efektivita využívania zdrojov že je logická. Je to jasne spojené s rastom, konkurencieschopnosťou a zlepšovaním uh, produktivity. Na tejto tabulke, ktorú bohužiaľ nevidíte, tu je produktivita zdrojov a index konkurencieschopnosti rastú na druhej strane. Takže tie krajiny, ktoré využívajú zdroje efektívnejšie, sú konkurencieschopnejšie. Druhým argumentom je, že Európa ešte viac závisí na dovoze zdrojov a konkurencieschopnosti a to stále narastá a preto sa dostávame strategickej nevýhody. No ďalej je to konzistentné s každodennou logikou podnikateľov nízke náklady, vysoké zisky. Efektívnejšia produkcia a využívanie zelenej infraštruktúry je najnákladnejším spôsobom boja proti klimatickým zmenám. Treba ochraňovanie zdrojov životného prostredia dáva zmysel. naše geostrategické plánovanie tiež dôležité v tejto oblasti. No a na záver rezonuje a znie to veľmi dobre, keď hovoríme o uťahovaní opaskov a vyrovnávaní rozpočtu. Ja som eh, vyzval, aby sme lepšie využívali to, čo produkujeme. A udržateľne tiež. Je to súvisí to so, so zdrojmi planety a je to zmena myslenia, a recyklácia No a efektivita využívania zdrojov, nemyslím len energiu, to je veľmi dôležité, ale všetky e, zdroje, či už je to, sú to potraviny, drevo, kovy, minerály a nerasty, tie potrebujeme využívať efektívne. Naše zdroje a náš blahobyt a využívanie zdrojov e, spôsobuje e, najväčšie škody životnému prostrediu. A nie je to udržateľné. Na to, aby sme tomu predišli, naša politika musí vytvoriť ekonomické podmienky, ktoré budú podporovať e, znižovanie dopytu po prírodných zdrojoch. A prečo sú ekonomické dôvody také dôležité? Ak sa vrátime 3 e, alebo 4 10 ročia do histórie, určite si všetci spomenieme, že, by, že sme zažívali tú energetickú krízu. Vtedy boli ceny energie veľmi vysoké. A to podporilo investície do výskumu a vývoja a rovnako e, do životného prostredia. No a potom ceny klesli a 3, 4, 10 ročia sme žili v ilúzii udržateľnosti. Tá ilúzia už skončila, avšak Ostali nám tu problémy, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Klimatické zmeny a všetky aktivity, ktoré to obklopujú. Takže myslím, že tieto signály sú mimoriadne dôležité, a pretože vždy začíname od základov, od základov informácií, ktoré dáme do systému. Ja mám ja množstvo nástrojov pre ochranu životného prostredia, ale využívanie, efektívne využívanie energie sa týka skutočne toľkých aspektov ľudskej činnosti a mnohých politík. Musí sa to stať súčasťou uh, politiky všetkých, všetkých politík EÚ a všetkých sektorov priemyslu. A preto stratégia EÚ 2020 je správnym nástrojom, ako to urobiť na európskej úrovni. Budem musieť úzko spolupracovať s mojimi kolegami, konkrétne s komisármi pre energetiku, dopravu, výskum, vývoj, ako aj štruktúrálne politiky a ďalších na úrovni členských štátov musíme um, zaviesť integrované usmernenia a monitorovacie mechanizmy. Dobré je, že nezačíname od nuly. Na úrovni EÚ že beží mnoho dobrých iniciatív, ako napríklad eh, udržateľná priemyselná politika, iniciatíva pre súrovny a tak ďalej. Európske štáty tiež môžu poskytovať dobré eh, príklady. No a čo iné potrebujeme? Najskôr by som chcel získať podporu pre iniciatívu alebo pre plán takej zastrešovacej iniciatívy. Na prvé eh, zmena spôsobov produkcie a spotreby. Na to, aby sme zistili skutočnú cenu našich zdrojov. Zvýšiť dopyt pro zelených technológiách a produktoch verejným obstarávaním. Lepšie pochopiť energetický otlačok produktov počas celého života. Ďalej doplňovať e, alebo nahradzať tie najhoršie produkty na trhu, na trhu využívať e, potenciál odpadu a recyklácie jediným zdrojom, ktorý dúfam máme, ktorý je neobmedzený, sú naše mozgy, ktoré dúfam dostatočne využijeme. využijeme. Rok 2011, v roku 2011 bude tiež rokom finalizácie 6. 6. programu o životnom prostredí. Európska agentúra pre životné prostredie predloží svoju správu, no a my to, budeme, to bude bežať paralelne s EU 2020. No a rovnako rozhodnutia o 7. akčnom pláne pre životné prostredie bude vybudované na tomto základe. Rok 2012 naše plány pre prácu v roku 2012 už teraz dostávajú kontúry. Budeme sa zameriavať na vodu. Dostatok vody, dostatok čistej vody je základom pre priemyselný rast, pre biodiverzitu, zdravie, ako aj blahobyt nás všetkých. Rok 2000, v roku 2012 eh, chcem predložiť eh, plán pre ochranu európskych vôd. Bude sa zaoberať eh, úspechom členských štátov pri implementácii aktov na ochranu vody rovnako bude sa zaoberať zvyšovaním dostupnosti vody a odolnosťou voči klimatickým zmenám a preverí rozsah, ako členské štáty prispievajú k dobrému využívaniu a ochrane vody. Súčasne potrebujeme zaistiť, aby, legislat- aby bola, bola prijatá legislatíva, o, alebo ktorá bola prijatá o, o vzduchu, chemikáliách bola náležite implementovaná. No a Stratégia EU 2020 tiež podporuje zelené inovácie a rast. Vieme, že máme pred sebou v tejto oblasti ešte skutočne množstvo úloh. Najskôr eh, pre prevencia proti porušovaniu, eh, vyhodnocovanie, ako členské štáty implementujú, poradenstvo. Avšak ja určite pristúpim k dozoru a donúcovaniu a dodržiavania. Už pred 14 dňami v mojej, mojej krajine som bol a to bol ten rovnako to bol deň, kedy sme začali súde konanie voči tej krajine. No a výsledky budú doplňované aktivitami v iných oblastiach. potrebujeme podporovať zelený rast. Nemôžem sa vyjadriť ku všetkému, ale je ich pomerne veľa. Tento rok sa budem zaoberať riadením bioodpadov, legislatívou o pitnej vode a obsah síry v tekutých palivách, ako aj s revíziou, s revíziou nariadenia pre zákaz ortute. Ďalej budem pracovať na revízii prírodných látok, čo sa týka vody, Natura 2000, ďalších nástrojov. Jedna z vecí, kde budem potrebovať vašu pomoc, je ako zmeniť spoločnú polnohospodárskú politiku, spoločnú politiku rybolovu a ako postaviť na nohy ako podporiť naše záujmy e, v debatách o ďalších finančných perspektívach ďalej. Je tu množstvo prebiehajúcich e, legislatívnych konaní. Ja sa teším na prácu s vami, s radou, s príslušnými predsedníctvami IPCC a nelegálne e, vyrubovanie, nelegálny výrub. Musíme priviesť k úspešnému koncu v druhom čítaní. V. Rochs a samozrejme biocidy sú dôležitými cieľmi. A náš úspech bude závisieť nielen od mojich návrhov, ale aj od toho, ako Rada a parlament ich zvážia. My máme stratégiu EU 2020. Myslím, že je dobrá, ale tá stratégia sa nezrealizuje sama. Myslím, že je dôležité, aby sme využili túto príležitosť a implementovali ju v praxi. No a na to jednoducho povedané, potrebujeme spolupracovať a potrebujeme byť veľmi aktívni a nespoliehať sa len na veci, ktoré sú napísané na papieri. Dúfam, že môžem rátať s vašou podporou a moje dvere ostanú pre členov tohto výboru vždy otvorené. Ďakujem pekne. Ja, Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár Potočník za, za vašu víziu, filozofiu Európy s efektívnym využitím zdrojov, celý balíček nápadov, opatrení, ktoré e, na nás čakajú. E, tu vo výbore e, je veľká zvedavosť Máme tu 25 rečníkov, ktorí chcú vystúpiť. Hneď prejdeme teda k rozprave. Navrhujem, aby ste všetci mohli hovoriť každý len dve minútky, inak sa nedostaneme všetci k, slove, k slovu. Začne dobrým príkladom určite Richard Zeber. Ďakujem. Komisár bol vynikajúci už pri vypočutí, ale teraz sa ešte zlepšil. Za taký krátky čas Eh, jeho generálne riaditeľstvo prezentuje oveľa viac myšlienok, nový vietor, eh, problematika vody, ktorá je mi blízka, eh, aj tu mnohé. Chcem sa spýtať, implementácia rámcovej smernice o vode. Už tu máme v členských krajinách rôzne názory, pokiaľ ide o vodné toky pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, napríklad v Nemecku, Rakúsku sú veľmi prísne usmernenia a preto otázka, vidíte tu možnosť vytvorenia určitých rovnakých e, podmienok, aby tu neboli také obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými e, krajinami, pokiaľ ide o užívateľov a producentov e, vodnej sily. Vo vašej prezentácii ste ešte predniesli mnoho dobrých nápadov, ale nehovorili ste takmer vôbec o komunikácii. Viete, že ekologická politika sa vyznačuje víziami, ale tu je dôležité aj uvedenie do reálneho života, reálneho občana. Čo si môže reálny občan z vašich výborných nápadov e, odniesť? Čo komisia, e, pokiaľ ide o komunikáciu, zamýšľa? Ako sa táto lepšie zrealizuje, aby naši občania z toho, čo si aj mali. Špecifická téma, geneticky, modifikované organizmy, e, nie je to priamo vaša parketa, ale e, rizikový manažment pri výseve, tak to súvisí aj s, vašou, e, s vašim rezortom. Ako chcete vy, aby aj ekologický pohľad túto problematiku riešil? A keďže mám len dve minúty, prestanem. Linda McEwen je ďalšou rečníčkou, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. Myslím si, že máte pravdu v tom, že sa treba zamerať na koherentnosť politiky. Hovorili ste o energetike a ak si pozriete na vývoj, v 70. rokoch sme chceli e, chrániť energiu, potom prišla e, liberalizácia E, e, energii, ale dnes sa pozrite na situáciu. Nie je ani osobitne chladno, ani teplo, ale my tu máme e, klimatizáciu v tejto miest, miestnosti. Množstvo zlých rozhodnutí za tých 25-30 rokov, takže máte pravdu, že efektívne využitie je dôležitá, takisto spoločná rybolovná a polnohospodárska politika, aby sme aj v nich rešpektovali ekológiu. To sú kľúčové otázky budúcich rokov. Nuž a Chcela som sa ešte spýtať, hovorili ste o širších oblastiach, ale tak nejak som nepočula, aké sú vaše vlajkové lode, konkrétne iniciatívy v oblasti biodiverzity. Čo môžeme presne očakávať? Čo presne Európska únia v oblasti biodiverzity urobí? Aké iniciatívy na európskej komunitárnej úrovni možno očakávať? No a teraz e, ešte ku kvalite ovzdušia. E, bude realizovaný e, výskum týkajúci sa e, kvality vo vzdušia v interiéroch. Neviem, či e, chcete posunúť túto iniciatívu ďalej, či o nej ďalej diskutujete. Ďakujeme. Teraz Chris Davis. Myslím si, že teraz je lepšie dať slovo pánu Gibrandimu v tomto kole. Chcem pánu komisárovi poďakovať za veľmi jasnú, jasnú prezentáciu a jeho priority. Program je to veľmi ambiciózny a vy nás žiadate o pomoc a myslím si, že ju aj budete potrebovať. Jedna z vecí, ktoré ma potešili, je to, že ste opätovne zdôraznili potrebu alebo význam biodiverzity a moja otázka súvisí s mojimi skúsenostiami z pred dvoch týždňov na eh, konferencii CITES jedna z mála, e, jedno z mála fór pre biodiverzitu, ktoré má aj legislatívne dopady e, na medzinárodnej úrovni, ale pritom všetkom záverečný výsledok bol e, hrozný. Popri tom však je strašné, že EÚ vôbec nemá vplyv na záverečný výsledok. Mnohom to súvisí s našou vnútornou organizáciou a členské krajiny 5-6 hodín denne sa koordinujú, ale za, zabúdajú na to, že vo svete je ďalšie množstvo krajín, ktoré e, s, e, sú tu relevantné. Takže ako chcete tento kľúčový problém riešiť? Ďalšia otázka. EÚ tak veľmi meškala so svojím e, spoločným stanoviskom Eh, osobitne eh, ministerstvo pre rybolovu Japons, Japonska navštívilo väčšinu krajín, aby ich získali na svoju stranu a pokiaľ ide o diplomatické aktivity EÚ, aké, aké máte tu nápady? Môžeme byť eh, tu podľa vás oveľa silnejší? A posledný bod sa týka tiež diplomatických zručností, osobitne využitie iných nástrojov než vedeckej bázy napríklad našu zahraničnú pomoc a iné páky. Ďakujeme teraz Satu Hasi. Ďakujem pekne a ďakujem pánu komisárovi za e, účasť na tejto diskusii. V Helsinkách týždeň pred e, Veľkou nocou sme boli e, s komisárom Tadžanim v Helsinkách a hovorili sme o troch základných dohodách medzi e, vami a pánom komisárom Tajanim, pokiaľ ide o smernicu REACH, ktorá nás e, môže vyslobodiť z tej, e, z tej blokády, ktorá po dlhú dobu pretrváva. V každom prípade bolo to veľmi pozitívne, ale samozrejme, ako vždy, problém je v detailoch a je tu zo pár detailov, ktoré nie sú až také pozitívne z nášho pohľadu a to znamená, že vaša dohoda neplní to, čo výbor Envy od vás žiadal. Poprvé, otázka e, nebezpečných látok. Je tu asi 500 látok, ktoré vieme, že e, nesplňajú kritéria. Oznámili ste, že 106 látok ešte nad rámec tých existujúcich pribudne k tomuto zoznamu celková V množstvo bude potom 135. To znamená, že asi 350 látok ešte bude stále mimo. A pri tej rýchlosti, na ktorej sme sa teraz dohodli, ak takto budeme napredovať, tak to by znamenalo, že budeme potrebovať viac než 10 rokov na to, než všetky doteraz známe e, e, kontroverzné e, látky sa dostanú na zoznam kým to bude teda realitou, že budú v tých textoch. Takže otázka, prečo, prečo potrebujeme taký dlhý časový rámec. A potom e, ďalšia otázka, bohužiaľ rečničku prerušuje pán predseda e, na budúce. Možno by sme mohli, ak chcete, ak budete struční, môžeme zodpovedať tento blok. Inak potom nebudeme mať čas. Rozumiem, to by bol naozaj zázrak zodpovedať tieto otázky v krátkosti. Budem sa snažiť pánu Zeberovi k vode. No, rovnaké podmienky pre všetkých. Áno, budeme sa snažiť e, dosiahnuť čo najlepšie e, takéto spo- e, dobré rovnaké podmienky, e, pokiaľ ide o oznámenie. Mali ste a o komunikáciu e, povedali ste správnu vec. Včera sme sa s Karlom stretli a myslím, že keď som napríklad ja rokoval e, e, o vstupe Slovenska, tak boli oznámenia v novinách, či by niekto sa chcel so svojimi názormi e, vyjadriť k našej rokovacej pozícii. A len z dvoch oblastí boli účastníci aktívni, a to boli mimovládky z životného prostredia a polnohospodárstva. Takže je dobré vedieť, že sú tu aktéry, ktorí chcú participovať na takejto popularizácii týchto aktivít. Budúci týždeň prezident a premiér v mojej krajine organizujú podujatie e, k odstráňovaniu nelegálnych skládok. Toto by naozaj umožnilo rozširovať tieto, tieto informácie. Je to teda dobré, že ľudí v teréne máme, ktorí nefungujú e, centristicky, alebo teda my nebudeme fungovať centristicky v informovaní, ale zapojíme mnoho iných aktorov a chcel by som, aby sa toto týmto smerom rozvíjalo. Už k geneticky modifikovaným organizmom sú tu otázky, ktoré často dostávam. Viete, čo sa udialo? Transfer je čosi, čo e, zahrňa e, výsostné práva komisie a všetci ľudia, ktorí boli zodpovední za genetické e, modifikované organizmy, Eh, hovorili s komisárom Dalim. Je to dobré, pretože je to čosi, čo, eh, čo eh, riešime. Opätovne sme riešili toto v našom rezorte. Je dôležité, aby sme dokázali otázky, ktoré súvisia s geneticky modifikovanými e, organizmami a s životným prostredím. To vieme a vieme, že treba aktívne participovať na komisii. Takže to, čo budeme robiť, je to, že budeme znovu e, aktivovať naše aktivity, možno nie v tom rozsahu ako predtým, ale potrebujeme ľudí, ktorí budú vedieť ako na to a jasne e, brať do úvahy aj environmentálne otázky. K vám, pani e, McGiven, poviem, že podľa mňa jedna z vecí, kde možno byť veľmi uh, konkrétny. No už prečítajte si môj, môj pre, prejav k reforme z SPP, ktorý viedol k veľkému e, rozruchu. Ja som to e, urobil zámerne, pretože to nie je pozícia celej komisie, pretože je tu rezort kolegu v komisii, ale je to v e, prospech logiky a tá je veľmi jednoduchá. Ak budeme tu mať polnohospodárov, Zoberte si e, e, európsk, európsku, e, európsku súž, tak ak si odmyslíme mesta, tak máme tu obrovské miesta, obrovské plochy, kde máme polnospodárov, ktorí robia dobre svoju prácu, zarábajú si, ale ak chceme mať na pamäti vodu, biodiverzitu, ak myslíme na pôdu, ak si uvedomíme, čo vlastne spravujú, tak budú musieť e, byť vo verejnej službe a za to im musíme platiť. E, verejnosť veľmi citlivo dnes vníma životné prostredie a sú to otázky, ktoré vzniesla opozícia. Ak by sme tieto veci skombinovali, tak by nás podporili aj pokiaľ ide o budúcnosť SPP. Ako hovorím, e, v, moj, v závere môjho prejavu bola by to spoločná politika SPP aj environmentálna v svojej podstate. A tu si treba počkať na tú stratégiu, ktorú ste spomínali, stratégia k biodiverzite, asi najspornejší dokument, ktorý tento rok uvidíme. V každom prípade by sme chceli čo najlepším konkrétnym spôsobom reagovať, aby sme neboli zaujatí, aby sme vedeli, či chránime životné prostredie, či nie. Efektivita využitia zdrojov, k tomu som tiež nedávno vystúpil, Nájdete to na mojej web stránke. K tomu však chcem povedať, aby sme si vypočuli um, viac vecí, kým pristúpime k, k konkrétnym činom. Pokiaľ ide o kvalita eh, interiérového ovzdušia, myslím si, že sme, eh, ak som dobre eh, pochopil, vy, pán De Brande, ste sa sám mohli presvedčiť, povedali ste to, čo by som povedal aj ja je to najlepšie poučenie, ktoré sme sa uh, mohli naučiť, ako neimplementovať Lisabonskú zmluvu. Poprvé, uh, Európske spoločenstvo nie je členom CITES, je to tajné hlasovanie a my nevieme presne, ako sa hlasuje. Dúfame však, že e, hlasujú tak, ako sme sa dohodli. Po druhé by bolo podľa mňa veľmi dôležité, aby táto situácia sa zmenila, aby sme hovorili jedným hlasom. Druhá vec potom, ozaj sme stratili takmer všetok čas, ktorý by sme potrebovali na diplomáciu v eh, tejto oblasti. Komisia, my by sme ten návrh eh, ma- mali realizovať už v minulej komisii. Viete, že sme sa dohodli pôvodne za, za deň pretože sme chceli čas, vedeli sme, že určitý čas bude potrebný na transpozíciu toho, na čom sme sa, by sme sa dohodli, ale potom členské krajiny si e, vzali viac času, kým sa dohodli. Ak by sme sa boli dohodli, boli by sme sa na medzinárodnom fóre veľmi dobre prezentovali našou pozíciou a boli by sme spokojní, že sme dosiahli svoj postoj, lenže a medzičasom naši partnery ktorí boli proti z Japonska, Číny, medzi čo som veľmi intenzívne lobovali, ale takto nemôžno postupovať, takto, presne takto to nemá vyzerať. Boli tu takisto dobré návrhy z niektorých členských krajín, ktoré, ktorým sme jednoducho nemohli podporiť. Ja osobne okamžite by som ich podporil, ak by taký mandát som mal, ale ja ho nemám. Rozsah tohoto mandátu je teda tretia podľa mňa rozhodujúca vec. Myslím si, že sme sa dobre poučili, že takto nemožno postupovať, pretože potom by sme sa mohli uspokojiť s tým, že sme dosiahli dobré dohody doma, ale medzinárodne e, sme zlyhali, ale nemali by sme nič. Tá kombinácia teda zahraničných a iných nástrojov, súhlasím, je to veľmi dôležité pre e, efektívnosť. Aj tak si myslím, že množstvo zodpovedností sa tu presúva na spoločenstvo e, pre rybolov a my budeme samozrejme v tomto ohľade robiť maximum, e, aj pokiaľ ide o rezortných kolegov, ale môj partner má dobrý, dobre, dobre, dobre chápe tento problém. No a Gríču posledná otázka. Viete, že by sa dalo ľahko e, konštatovať, že sme či nie sme spokojní. Ale ak je niekto spokojný s takmer troma rokmi e, situácie, keď sa nikam nehýbeme, tak to je nepochop, e, nespokojnosť. Preto som sa chcel posunúť. I do personally believe that the things which we agreed with uh, Vice President Myslím si, že tá, podpredseda Tajani je dobrý pre životné prostredie. Some of them because Eh, zopratkujem to všetkým, pretože podľa mňa každý rozumie, eh, o čo tu presne ide. Eh, v prvom rade sme sa dohodli, že prvé, prvá lehota sa ne, nezmení. Rozšírenie teda. Posunutie. Po druhé bolo dohodnuté, že všetky disponibilné informácie sa distribujú k PBT a iným látkam. Bude to tzv. E, komplexný prístup, bude to pre e, priemysel nové prostredie. Dohodli sme preto prechodné dohody, aby bol pre priemysel dostatok času na procedurálne veci. E, doplnok 13 bude riešený čo najskôr komitologicky. Pokiaľ viem, už sme to vyslali, takže je tu proces, ktorý prebieha v komisii. Keď hovoríme čo najskôr, tak to tu, tu znamená v podstate okamžite. Ale po troch rokoch vlastne sme tam, kde sme boli. Potom kandidátsky zoznam pre, pre látky. Sú, súhlasím s vami. Neviem, možno, že je tu viac ako 500, e, možno tisíc, ale momentálne nevieme celkom presne koľko je tam toho oveľa viacej a veci, než veci, ktoré nahra, na, na, navrhujeme. Za tri roky to bolo 29 látok na kandidátskom zozname. My navrhujeme 43 látok ročne na tento zoznam, čo podľa toho, čo sme sa to poučili, je maximálna kapacita, ktorú dokážu zvládnuť. Dá sa povedať, že EKA by mohla zamestnávať viac ľudí, ale myslím si, že nemôžete očakávať, že nová agentúra, ktorá vznikla v roku 2007, bude od roku 2007 aj fungovať. Ja som v minulom funkčnom období zrealizoval dve agentúry, ale minimálne tri roky väčšinou trvá, kým plne fungujú. Je tam 320 ľudí, ešte stále však stav narastá, bude to až 400. Veľmi tlačíme, aby to, sa to takto uskutočnilo. Ja chcem, aby sa to urýchlilo, aby sa dohodlo na báze roadmap po roku 2006, aby to bolo 135 látok. A substitučný plán, a to bola posledná vec, dohodli sme sa, že substitučný plán bude platiť pre obe e, verzie adekvátnu kontrolu i socioekonomické faktory. Ale vieme, že tak ako, tak ako je to momentálne v legislatíve, by to mohlo byť zaujaté. Takže jedna z možností počkať rok, možno viac, aby sme mali jasný právny rámec, právnu interpretáciu a druhá možnosť začať s implementáciou. A začali sme spôsobom pre adekvátnu kontrolu substitúcia a socioekonomická verzia. Tu máme tzv. Anal- analýzu alternatív s časovým rámcom. A to je to isté ako substitúcia, ale pre- nazývame to inak. A zverejníme to v dokumente, ktorý bude v oficiálnom vestníku komisie. To znamená, že treba ho preložiť do 22 jazykov a to je hlavný problém e, malých a stredných podnikov, že chcú mať prístup vo svojom vlastnom jazyku. Prepačte za tú rozsiahlosť, ale bolo to potrebné. E, bolo to veľmi zaujímavé, pretože my sa budeme týmito témami e, zajtra a pozajtra zaoberať. Takže ďalší rečníci. Andres Pereno. Predsednik, Gospod komisár, hvala za vašo predstavu. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, e, teraz dávam slovo môjmu kolegovi, pánovi Perelovi Rodri- Rodriguezovi. Ja by som teraz hovoril o e, poľnohospodárstve Myslím si, že sme správne hovorili o zelenej knihe, ale nemôžeme si dovoliť túto lesohospodárskú politiku v Európe, ako ste spomenali. Ja sa pýtam, či v komisii máte nejakú víziu spojenej integrovanej politiky v oblasti nejakého veľkého európskeho priestoru, lesného priestoru. Uh, Môže to byť nejaká e, jednotka, ktorá bude nezávislá od špecifickostí, ktoré sú v rôznych zónach. Je dôležité, aby sme zostali nad tým. Ďakujem. Vážený, vážený pán predseda, e, hovorí pán Peterle, vážený pán komisár, súhlasím s vašimi myšlienkami. Potrebujeme stratégiu pre zelený rast. Ako to povedal aj pán komisár Oettinger, e, potrebujeme zmeniť tie vzory, tie paradigmy. Ako povedal Schumann, môžeme urobiť kroky vpred iba e, malými krôčkami. Čo komisia môže urobiť preto, aby sme urobili aj také väčšie kroky v tomto smere? Ako sa dá skonkretizovať spolupráca medzi vámi a pánom komisárom Oettingerom? Ďalšia otázka. Európa má ambiciózne uh, ciele v oblasti skleníkových plynov. Niektorí však stále chcú stavať e, e, elektrárne na e, teda uholné elektrárne, tepelné elektrárne. Chcem vedieť váš názor, ak, aký máte názor na tieto znečistujúce faktory. No a ďalšia otázka. Boli ste komisárom pre vedu a výskum. Ako môžeme zjednotiť technologické potenciály, aby sme mohli produkovať, vyrábať nové produkty? ľudia sa zaujímajú o nové stratégie, ale chcú aj nové produkty, ako napríklad elektronický, elektrický automobil. Ako spolupracuje Európsky technologický inštitút? Môžeme očakávať nejakú prácu, ktorá naozaj bude viesť k novým produktom? Ďakujem. Chris Davis. Ďakujem, Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Mám dve veci. Pán komisár, Eh, ja som eh, sa eh, pýtal ohľadom smernice na spalovanie odpadu. Dostal som veľmi pozitívne odpovede. Ehm, v niektorých prípadoch však sa tieto emisie vôbec neobmedzili. Eh, myslím si, že by bol dobrý príklad od komisie, keby eh, zaviedla takú legislatívu, ktorá by ukázala, že pracujeme efektívne. Teraz otázka ohľadom ríču. Eh, my sme mali akčné plány, ale neviem, čo sa s nimi stalo. Mm. Neviem, čo sa s nimi stalo, aké priority majú Eh, takisto, čo sa deje s agentúrmi pre chemikálie. Máme správy eh, napríklad z Dánska, eh, kde sú zakázané isté iniciatívy a teda isté produkčné postupy. Ehm, Ríč sa mal zbaviť vlastne tohto, týchto rôznych postupov v jednotlivých krajinách. Ehm, mne sa zdá, že ako si zaostávame za našimi dlhostanovenými ambíciami. Ďakujem, Janoš, Orador. Pardon, Janoš Ader. Um... Ďakujem veľmi pekne. Pred niekoľkými minútami ste potrebovali toto. Potrebujeme čistý priemysel a nepotrebujeme len očistenie priemyslu. Ja s vami v plnej miere súhlasím. Na vašom vypočutí sme hovorili o jednej otázke, ktorú by som teraz rád pripomenul, a to je technológia panické alebo ťažobné technológie, ktorá pracuje na báze kianidu. Nuž, eh, komisia Tremopulos, eh, kolega Tremopulos vám položil otázku a vy ste na ňu veľmi konkrétne odpovedali. A nie len my, ale aj iné, iné skupiny, liberáli, socialisti a aj poslanci ľudovej strany sa o túto tému veľmi zaujímajú. Vy ste už počas posledného mandátu hovorili o týchto otázkach niečo a aj tentokrát moja otázka je nasledovná. Táto téma bude o dva týždne v Štrasburgu predmetom diskusí. Podporujete zákaz používania kianidu v baníctve a v ťažobnom priemysle? Potrebujeme rozumnú revolúciu. Takže ja vás podporujem zakázať vašim kolegom posielať nám len formálne odpovede. Vy by ste v tejto revolúcii rozumu mali hrať takú pionierskú úlohu. A vysloví zákaz. Ďakujem pekne, pán Arzenis. And, uh... Ďakujem pekne za slovo. Uh, som veľmi rád, že ste tu, pán komisár. Uh, vy ste hovorili o, o efektivite využívania zdrojov. Je to veľmi dôležitá otázka. My sa snažíme o rozvinutie činností po Kodaňskom samite a my sa sústredíme aj na celosvetovú deforestáciu, ktorá e, prispieva k globálnemu oteplovaniu. My sme sa rozhodli ohľadom e, rýchleho financovania, e, ktoré pôjde k rozvojovým krajinám, ale e, legálne drevo nie je, nelegálne drevo je v EÚ zakázané. A existuje riziko, že sa takéto drevo dostane na trhy EÚ keď takéto drevo príde do prístavu do EÚ, tak potom kontrolný úrad vlastne musí povedať, že e, ten, toto drevo bude vlastne predávané európskym spotrebiteľom a nebude uh, sa v tom zabraňovať. Uh, žiadna krajina nemá hodnotenie tohto systému, ale bude to ťažké zavádzať do praxi budeme musieť kontrolovať e, všetko drevo, ktoré prichádza do našich krajín. Pán komisár, ja sa chcem spýtať, že či sú náklady také veľké, že radšej budeme mať legislatívu o dreve e, s takým veľkým počtom detailov. Ďakujem. Vážený pán komisár, srdečne vás vítam zazneli tu už slova pochvály, ku ktorým sa môžem pridať. Ja mám obavy o implementáciu európskych pravidiel, na ktorých sme sa všetci uznesli. Vy ste povedali, že budete príjmať prísnejšie kroky, prísnejšie kroky oznámiť. Môžete nám povedať, čo presnejšie to znamená, pretože máme krásne zámery. Lisabonská stratégia je Mm, príkladom toho, že sme mali veľmi dobré ciele a neboli implementované. A nemyslím tu len nové členské krajiny, ale práve tie staré. Ďakujem pekne. Pani Grosted. Merci. E, ďakujem za slovo. Žiaľ, v Kodani sme zažili neúspech. Samozrejme, nezodpovedá za to komisár, ale vy ste e, poskytli nejaké odpovede, hovorili ste o zelenom raste. V prípade konanského neúspechu ten balík hovoril, že môžeme mať mechanizmus začlenovania uhlíka na hraniciach a USA sa nechcú zapájať do regulácie, ktoré sa týka klíma, klímy, ale naozaj voluntaristicky podporujú e, priemyselnú politiku, ktorá je ekoinovujúca. Aká je vaša pozícia? Samozrejme, my čakáme ešte na e, stanovisko pána predsedu komisie pána Varoza. Chcem sa spýtať, aké stanovisko máte k tomu, že by sme mali mechanizmus začlenovania emisí CO2 na hraniciach? A keďže nám hovor, tu na rozprávate o zelenom raste, ako si predstavujete, že by e, sa EÚ dostala na rovnakú úroveň ako USA? pretože dnes čelíme vážnej ekonomickej kríze a vidíme, že Amerika a Ázia e, sa hýbu a Európa stagnuje. Takže aké riešenie máte, aby sme zohľadnili uh, tento neúspech konaní, riešili uh, klimatické zmeny, ale takisto aj podporovali priemyselnú politiku v Európe? Mm. Christina Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, vypočuli sme si mnoho otázok a ja budem hovoriť o zamestnanosti a o ekonomike. Mám viacero otázok. E, najprv biodiverzita. Ja si kladiem otázku, ako je možné, že biodiverzita sa týka aj polnohospodárstva a vody, pretože všetci vieme, že v mnohých zónach, kde je sucho, e, tak zvieratá živočíchy sa nerozmnožujú a tým pádom to obmedzuje biodiverzitu. Treba e, zohľadniť aj tento veľmi dôležitý aspekt tento aspekt sa nikdy neanalizoval. Na tento vzťah by sme mali myslieť. Potom, po druhé, mne sa zdá, že smernica o environmentálnom dopade bude historický zlom, ale tá smernica nebola o, zavedená, pretože tí, ktorí sa o, zaujímajú, zaujímajú o tieto veci, nezohľadňujú historický aspekt. Ale e, chcem si chcem si klásť otázku, e, prečo by sme v prípade smernice o zakázaní niektorých e, produktov, prečo tu nezohľadňujeme e, otázke historické a aj architekturálne. My by sme my budeme musieť zatvoriť mnoho múzeí a nebudeme môcť obnovovať, povedzme, katedrály, pretože tu je problém s e, inkompatibilitou. Takže toto je problém a týka sa to aj vizuálneho e, charakteru. Ďakujem. Um, Ďakujem za tú jasnú cestovnú mapu, ktorú ste vyslovili na nasledujúce roky je veľmi dôležité rozšíriť túto agendu, pretože keď si prečítate plány komisie a hovorí sa o efektívnosti zdrojov, tak potom sa tu hovorí len o využití energie. My vás podporujeme, aby ste rozšírili túto agendu a hovorili aj o využití pôdy, o materiáloch, o kovoch. Čiže toto tiež potrebujeme v našej agende. Čo Eh, keď hovoríme o oddelovaní použitia zdrojov, hovoríme vždy o zvyšovaní využitia vody a pôdy. Chceme eh, ciele eh, zníženia a redukcie pre vodu aj pôdu. Ehm, <clears throat> s tým je spojené aj to, že, musíme že musíte spolupracovať s ďalšími skupinami a s ďalšími sku- e, komisármi v našej, vo vašej komisii a to je dosť ťažké. E, v tom máte parlament na svojej strane. Určite to nebude ťažké. E, konkrétny príklad. Teraz, sa ho- teraz tu hovoríme o trvalej udržateľnosti využitia bioenergie. Ako konkrétne na tomto pracujete? Uh, a zabezpečujte, že naša politika EÚ v tejto oblasti bude trvalo udržateľná a ako napredujete s vašimi kolegami, komisármi e, v zabezpečovaní, že e, to bude trvalo udržateľné aj pri e, využití pôdy. Ďakujem. Ďakujem. Katlin. Ďakujem, pán predseda. Teraz by som e, chcela povedať, že my podporujeme trvalo udržateľný rozvoj efektívnosti využitia surovín. Ale hovorme aj o odpade. O tomto sa diskutuje vo výboroch parlamentu. Je mi troška ľúto, že ste sa k tomu nevyslovili jasne a nevydali ste jasné posolstvo. Toto posolstvo eh, by si našlo podporu parlamentu aj rady. Predsedníctvo požiadalo o jasnú smernicu, um, čo sa týka bioodpadu. Ale od vás prichádzajú eh, protikladné odkazy. Jeden generálny riaditeľ povedal, že nie je za smernicu, ktorá by zvlášť riešila bioodpad. Chcel by len prispôsobiť niektoré ehm, články smernici o odpadu, odpade. Vy si určite uvedomujete veľký potenciál biologického odpadu nielen pre získavanie energie, ale aj pre e, recykláciu tohto odpadu. Takže môžeme sa dohodnúť na tom, že potrebujeme E, zvláštnu smernicu pre e, recyklovanie, ale aj preto, ako sa má vyberať tento odpad a aké, aký, aká bude kvalita pre recyklovanie tohto odpadu. Čiže jednoduchá otázka. Podporujete a chcete predložiť oddelenú smernicu o biologickom odpade? Ďakujem. Mm, takže pokúste sa odpovedať na to, čo môžete. Myslím si, že je dôležité, aby kolegovia položili otázku. Ja viem, že je ich veľmi veľa. Mikael Demopoulos. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel položiť dve otázky Prvá sa týka hluchu, hluku. E, keďže smernica z roku 2002 e, žiada členské krajiny, aby definovali úroveň hluku a žiada, aby komisia každých 5 rokov predložila správu o údajoch členských krajín, kto, ako e, sa aplikujú akčné plány. A potom do júla 2009 komisia mala predložiť e, Rade a parlamentu správu o tom, ako sa zavádza smernica a takisto aj hodnotenie, či je potrebné mať ďalšie komunitárne e, akcie. Ehm, ehm, majú sa navrhnúť aj iniciatívy. Ehm, správa príde na konci mája. Môžete, pán komisár, povedať, e, či chcete predložiť návrh, čo sa týka úrovne hlavnej ochrany. A e, chcem sa spýtať komisie, či chce skúmať opatrenia, ako čeliť vysokým zdrojom hluku, ako napríklad lietadla. Okrem toho, 18. E, marca e, predseda povedal, že členské štáty majú um, prijať modely kvality vzduchu a emisí. V návrhoch z 13. januára ste písali, že ste začali revíziu smernici, smernice o um, redukciách emisie a je to veľmi ambiciozne, keďže hluk spôsobuje 300 tisíc um, úmrtí ročne,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 Rada by som sa pozeral na vaše plány pre rozvoj. Vy ste hovorili o potrebe ochrany životného prostredia a všetci vieme, že sú tvoje požiadavky lokálneho obyvateľstva. Ja si myslím, že pri pohľade na stratégiu EU 2020 vo veľkom rozsahu sa to zakladá na požiadavkách nových členských štátov čo sa týka regionálneho rozvoja. A tieto krajiny sú v osobitnej situácii, čo sa týka veci ako budovanie infraštruktúry, odstraňovanie a likvidácia odpadu a mnohé ďalšie veci. A v týchto nových krajinách je potreba veľa investovať. Chcel by som spýtať komisára, aké sú priority v rámci stratégie EU 2020 proti tomuto rozdielu. No a otázka spolufinancovania Natúry 2000. Aká je situácia? Ďakujem pekne. Pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne komisárovi za veľmi zaujímavú prezentáciu. Mňa by zaujímala oblasť, alebo myšlienka toho, že ne o, neocenujeme produkty, či už je to hm, či už sú to potraviny alebo niečo iné, aby to zohľadňovalo plnej miere náklady. Môžete povedať niečo o tom, ako to zohľadníte, pretože v rámci polnohospodárskej politiky sme sa rozhodli, že trh zlyhal, zlyhal a podporujeme exporty. Nož. Nepovažujete za, to za prehľad, že nemáme systém, kde trh zohľadňuje skutočné e, náklady na výrobu týchto produktov? No a ja s niektorými, niekoľkými kolegami idem do Európskej agentúry pre chemikálie a budeme hovoriť o, o ríči. Vy ste hovorili, že agentúra až teraz začala fungovať. Ja akceptujem pripomienky, že to je revolučný krok pre Európu a svet sa na nás díva a čaká, čo urobíme. A ja som veľmi rada, že ideme príkladom pre ostatných. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, pán komisár, za vašu prezentáciu a vaše konkrétne odpovede. Ja by som sa chcel spýtať niečo na rámcovú smernicu o vode. Vy ste povedali, že zaručujete rovnaké podmienky. Ja mám však obavy, že ten najmenší spoločný menovateľ nebude dostatočne ambiciozný. V mojej krajine teraz politici diskutujú o tom, či by sme nemali stanoviť nejaké limity. Volení politici tvrdia, že ostatné krajiny nesplnia e, termín, prečo by sme to mali robiť my. Toto určite nie je spôsob, ako riešiť problémy a ja preto by som sa vás rád spýtal na implementáciu a ako vidíte budúcnosť. Existuje ešte nejaká možnosť splniť cieľ na roku 2015 a budeme mu zaistiť, že kvalita vody v Európe dosahuje tú úroveň, ktorú chceme. Ďakujem pekne, Krista Klas. Vážený pán komisár, vy ste hovorili o udržateľnosti a povedali ste, že sú tu také úlohy, ktoré sa týkajú mnohých sektorov. Teraz hovoríme o narední o biocidoch a vy ste na to poukázali a poprvýkrát biocidy budú musieť prejsť autorizačným procesom. Komisia predpokladá prísne podmienky, ale budú existovať niektoré výnimky a tieto produkty budú uvedené na substitučnom zozname. Avšak keď chceme dodržať um, a ochraniť zdravie, tak sa pýtam, ako zaistiť, aby záujem hospodárstva o takúto výrobu ostal zachovaný. My musíme chrániť naše zdravie. A to sú úvahy, na ktoré sa treba zamerať, pretože máme veľké nároky na zdravie. Ďalej náklady. Náklady sú veľmi vysoké prehodnotí komisia ešte tieto náklady. No a tretia, Európska agentúra pre chemikálie, ktoré sme už hovorili. Ja si dokážem predstaviť, že ECHA dostane kompetencia pre biocídy. Budeme mať sílu a energie, energiu zabezpečiť echu tak, aby to dokázala zrealizovať. Pretože ak by sme s tým začali, bol by to pre Európy, Európu veľký pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Klas. Teraz pán Vittorio Prodi. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, naozaj som veľmi ocenil vašu, váš príspevok, váš prejav, hlavne preto, že ste, e, pred, e, že ste počiarkli e, efektívnosť využitia zdrojov. To sa dá zhrnúť do jednoduchej vete. Prírodné zdroje sú obmedzené ako je obmedzená aj schopnosť pôdy e, premeniť alebo spracovať náš odpad. Toto sú, dve, to sú dva základné výrazy. E, ja to nazývam reset našej civilizácie. Jednoducho my si musíme uvedomiť, že tieto dve obmedzenia by nás mali viesť k tomu, že zmeníme našu civilizáciu. Nič iné. Že nie je to otázka len životného prostredia, ale e, politická diskusia môže výjsť z nášho výboru, z našej spolupráce. Potom tu mám ďalšie špecifické otázky, napríklad ochrana pôdy. Ja vás prosím, aby ste sa znova zaoberali touto tematikou a mali systémový prístup k riešeniu klimatických zmien. Pretože toto treba e, riešiť spolu s so zabezpečením common good, čiže e, verejného blaha ktoré by malo vyplynúť z nášho riadenia. Čiže ďakujem, že otvárate svoje dvere a hovoríte, že ste k dispozícii tu, aby ste s nami diskutovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo, to bolo skupina skutočne mnohých otázok. A vidím, že ten zoznam je ešte dlhší. Teodorovský. Kilakakis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za vašu mimoriadne zaujímavú prezentáciu. Vy ste hovorili o efektivite pri využívaní zdrojov. A je tu ešte základnejší princíp v rámci našej legislatívy, a totiž, že znečisťovateľ platí. Koncom roka 2010 končí tiež platnosť nariadenia, ktorá udeluje podporu pre fosílne paliva. Napríklad eh, za produkciu čierneho uhlia. To znamená, že eh, v tomto sa uplatňuje zásada, že znečisťovateľ dostáva zaplatené. Budete eh, podporovať zrušenie finančnej podpory pre tuhé paliva. Pani Estrela. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pánovi komisárovi za jeho úvodné slova. No už skutočne stratégia EU 2020 je podľa mňa veľmi dôležitá. Avšak v environmentálnej oblasti nie je veľmi ambiciozná. Aby Európa dosiahla zmenu paradigmy, je dôležité, aby stratégia bola, bola ambicioznejšia alebo bolo dôležité, aby bola ambicioznejšia. Naša nezávislosť v energetickej oblasti je tiež dôležitá a potrebujeme zaručovať vyššiu mieru bezpečnosti. No a práve na to e, potrebujeme politiku udržateľnosti, hlavne čo sa týka obnoviteľných zdrojov. Vy ste hovorili o nedostatku energie. To je samozrejme veľmi dôležitá oblasť energetickej politiky ale ja by som sa chcela spýtať na sadovnú vec. Aké konkrétne opatrenia eh, budete navrhovať, alebo v najbližšej budúcnosti navrhnete, aby bolo lepšie podporené využívanie obnoviteľných zdrojov energie, aby Európa bola nezávislá od tretich krajín eh, v oblasti energetiky. Ďakujem pekne. Boguslav Sonik. Takže nechcete sa vyjadriť? To je tiež milé. Takže Korin Lepáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Smernica o pôde. Je tá pochovaná už? To je prvá otázka. A po druhé, pobrežné oblasti. ja som medzi skupine, boli tam, bola tam, boli tam vaša, vaša kolegyňa, hovorila Rybolové, ako to vyzerá so sektorálnou politikou komisie, ako budeme spolupracovať v tejto oblasti, ako bude prebiehať koordinácia eh, medzi integrovanou politikou pre moria a tým, čo spadá do vašej kompetencie. Stratégia pre Morské oblasti a integrovaná pobrežná stratégia. Ďakujem pekne, teraz pán Panajotov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Na mňa vaše ambície urobili veľmi veľký dojem. A súčasne som nadšený z vášho realistického programu. Som presvedčený o tom, že tento program bude znamenať zelenú budúcnosť pre Európu. Každý v tejto miestnosti vás, vás podporuje. Okrem toho, mnohí ľudia vedia, ako sa dajú implementovať tie projekty. Ja chcem položiť otázku o cenách. To je veľmi dôležité, pretože ceny, vytváranie cien je skutočne mimoriadne dôležité. Avšak eh, v baníctve a v ťažobnom priemysle treba priemyslu ukázať, eh, že sú nové a lepšie alternatívy, nové a lepšie metódy a postupy, a že oni budú benefitovať, profitovať z odstránenia kianidov. Takže moja otázka je o tom, ako eh, sa ich zbaviť. Ďakujem pekne, pani Olkunajte. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu vašich priorít a samozrejme um, bude pomerne ťažké zodpovedať um, všetky tieto otázky, ale ja by som sa chcela spýtať uh, na hodnotenie environmentálnych dopadov. Neustále počúvame o problémoch uh, s plánovaním a implementáciou uh, veľkých infraštruktúrnych projektov, hlavne v, v, oblasti, v oblasti energetiky Veľa z nich súvisí s eh, nedostatkom dopadových štúdií. Spoločnosť by bola rada, keby bola európske, bola európske spoločnosti lepšie zapojené. A ja sa vás chcem spýtať, či je možné vytvoriť nejaký nástroj, aby Európska komisia zohrávala silnejšiu úlohu pri vypracovávaní eh, štúdií o environmentálnych eh, dopadoch. No a teraz ako posledná Ania Weisgerber? Nie. Dobre, takže sme sa dostali na koniec. No dobre. Ja som povedal, že pre mňa bolo dôležité, aby všetci kolegovia dostali slovo. A je samozrejme nemožné zodpovedať všetko, ale niektoré veci sa dajú zodpovedať aj písomne. Takže, pán komisár, vy si môžete vybrať, na ktoré otázky zodpoviete a ktoré nie. Máme ešte približne 10 minút. To nie je dosť, dosť podrobné, to viem, ale ja vidím, ako intenzívne bol spracovaný ten dokument toľko farieb, to je skutočne detailné, no a ja myslím a dúfam, že tí, ktorí nedostali, nedostanú odpoveď, dostanú neskôr. Nech sa páči. Yeah, that's uh, exactly the only way how toto je naozaj jediný spôsob, akým môžem postupovať, pretože mám tu 5 strán len otázok, nie je to odpovedí. Každopádne rýchlo nimi preletím. Pokiaľ ide o zelenú knihu k ochrane les, lesov, je to dôležitý materiál, ale jedna z vecí, ktorá musí byť zohľadnená a aj veľmi rýchlo Samozrejme, je tu dimenzia, kde treba pracovať na celoeurópskej úrovni, ale je zjavné, že me, hlavne členské krajiny tu majú veľmi silný argument subsidiarity. Môžeme to ignorovať, môžeme na tom pracovať, ale pri rozhodovaní je toto niečím, čo už nemôžeme uh, prehliadnúť. Pokiaľ ide o otázku o e, spolupráce s pánom Ettingerom. Nevidím tu problém, dohodli sme sa, že si sadneme za jeden stôl, dohodli sme sa, že máme otvorený prístup obaja a spolupráca s niekým, ktor, kto sa zaoberá e, energetikou, je jednoducho pre nás nevyhnutnosť. Keď o tom diskutujete s, o tom energetickom mixe z národného pohľadu, ide o niečo, čo je v rukách členských krajín a je tu jednoduchý dôvod. Štruktúra, štruktúry v členských krajinách sú e, rozdielne a je jasné, že, je tu veľk, že sú tu veľké obavy, pokiaľ ide o interferenciu s ich politak, politikami. My však na všetkých potenciálnych obciach pracujeme a myslím si, že stratégia je tu veľmi dôležitá a na EU úrovni sa to robí, pokiaľ ide o rozvoj energetických obcí pre budúcnosť. A na, na drámec tohoto všetkého, čo je za touto otázkou, v diskusiách sme to jasne načetli, aj v našich vlastných krajinách, že v každej krajine, keď sa príjma rozhodnutie o budúcnosti energetického mixu, treba zvážiť záväzky, ktoré tieto krajiny prijali na medzinárodnej a európskej úrovni. A tieto rozhodnutia, ktoré súvisia s rôznymi plánmi musia zohľadniť nielen stratégiu 20, 2020, ale aj stratégiu 2050. Dnes hovoríme o redukcii možno až 30 do roku 2020. Ale do roku 2050 hovoríme o 80-percentnej redukcii. Toto treba naozaj zvážiť, zvážovať. Pán Davis, otázka Vaša otázka, už celá strana, čo sa deje s, kandidátskymi, s kandidátským zoznamom a komisia tu spustila štúdiu e, s cieľom zistiť, aké sú najnovšie vedecké poznatky na úrovni EÚ. V roku 2011 túto štúdiu finalizujeme, takže myslíme na to, pokiaľ ide o implementáciu smernice REACH. Ďalší rečník, a to nielen e, nielen e, pán Reder, ale aj e, ďalší rečník sa pýtali na Kianidy. Nemôžem vám dať politický záväzok, ale môžem vám slúbiť, že budeme veľmi prísne posudzovať takéto otázky, ich revíziu, pretože je veľmi dôležité, aby všetky rozhodnutia, ktoré príjmame, vychádzali z čo najjas, najjasnejších postojov. A takúto pozíciu momentálne v dispozícii nemám. Budeme však v tomto smere pracovať. Pokiaľ ide o globálne odlesňovanie, nuž či tu budeme používať due diligence alebo nie. Nuž. A týmto smerom išla vaša otázka, ak sa nemýlim. či budeme zakazovať alebo bude due diligence. Nuž, so pár dôvodov, prečo si myslíme, že zákaz je na úrovni EÚ zložitý. Nesúvisí to s našimi ambíciami. Poprvé si myslíme, že due diligence je systematickejší prístup, že by sa nepreverovala každá dodávka. Pozmenenie by znamenalo prístup e, vychádzajúci z dodávok, Môže to byť vysl, vysl, výslok, výsledok vysokých správnych nákladov pre prevádzkovateľov. Aj a, miera stíhania by bola veľmi nízka. Nelegálne aktivity smerom do tretich krajín dosledovať by bolo takmer nemožné. Ďalej by bolo potrebné mať európske súdy, ktoré by posudzovali, či došlo k zásahu legislatívy tretej krajiny, ktoré, legislatívy, ktorá nie je v súlede s EÚ legislatívou. Nemyslíme si, že by sme takto dosiahli dobrý dopad, ale myslím si, že sme o tom diskutovali a keď sme robili e, posudzovanie dopadov, zákaz bol jeden z tých elementov, ktorý sme posudzovali s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok Dohodli sme sa však, tak ako som vám to povedal, my si totiž myslíme, že implementácia by bola takmer nemožná. Pán Florence, veľmi správne ste spomenuli otázku implementácie. Môžem vám povedať len, že nepôjdem do detajlov, ale krok za krokom na tom pracujeme. Úradujem len dva mesiace, ale pracujeme čo najlepšie. Pokiaľ ide o daň a ďalšie veci, jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, v Kodani e, možno hovoriť o jasnom zlyhaní. To je každému jasné. My s kolegami na tom pracujeme a e, prijali sme nedávne oznámenie, ktoré hovorí o našich ďalších krokoch. A jedno z posolstiev, ktoré vám chcem predostrieť, nepodceňujte ostatných, že by nerobili nič v boji proti klimatickým zmenám. Je tu jasné posolstvo z ich strany a môžem vám povedať, že oblasť výskumu a vývoja Japonci a Američania, Číňania vnímajú veľmi intenzívne, veľmi sa zapájajú do e, klimaticky orientovaných technologických zlepšení. Treba na to myslieť. Toto je súčasť tejto problematiky. Kristína Guterres sa pýtala na biodiverzitu v polnohospodárstve. Súhlasím s vami, že treba zohľadňovať vaš, vašu poznámku. Histo- historické pos- e, dedičstvo, no Pochopili sme, čo je dôležité. Pán Pas, e, efektivita využitia zdrojov, to bolo jeden z mojich prvých krokov, keď hovoríme o tejto problematike e, zdrojov. Často hovoríme o efektívnom využití energií. Toto treba spájať, spolupracovať. Treba rozvíjať náš vlastný, vlastný uh, projekt. Je to oveľa širší projekt než len energetika. bioenergetické politiky a trvalá udržateľnosť. Tu opätovne môžem len povedať, že tento uhol treba zohľadňovať. Jednoducho nepamätám si presne vašu otázku, ale v svojej podstate si myslím, že tento pohľad udržateľnosti politiky je jeden z hlavných pohľadov a jedna z otázok, ktorú treba bohužiaľ diskutovať, má veľmi konfliktný dopad na životné prostredie ako také. A pre mňa jediná možnosť by bola tá, že každý špecifický bod by sme veľmi e, e, špecificky vyhodnocovali. Treba zohľadňovať všetky všetky možné nepriame e, dopady. Iný spôsob neexistuje, pretože všetko ostatné je e, viac od srdca, a to naozaj často je od srdca. K bioodpadom a ich e, príslušnej smernici v tejto problematike. Podľa mňa či som za alebo nie. Nuž otázka tak neznie, tá znie tak, ktoré, čo nám ukazujú e, posudzovania dopadov, ktoré sme už res, realizovali a čo sú e, otázky opozície, e, ktoré nemôžno e, ignorovať, e, ktoré vyzývajú k subsidiarite. Je to fakt. obavy, ktoré e, ja spájam s legislatívou k bioodpadom je tá, sú tie, že na jednej strane tu mám celkom jasný pohľad, ešte nedovršený, na nedovršené vyhodnocovanie dopadov, že totiž prakticky tu neexistuje potreba novej legislatívy. A je to základná potreba na to, aby sme čo najlepšie použili našu legislatívu už existujúcu a čosi prídavné, keď hovoríme o rámcovej smernici pre odpad, kde máme hierarchiu odpadov, že sa neimplementuje. Ak by sa implementovala, tak toto by sa bralo do úvahy. E, ďalej potom nelegálne skládkovanie. Ak by sa smernica plne implementovala, tak tieto otázky by sa predsa zohľadňovali. Teda myslím si, že treba byť opatrný, keď takto žiadame e, o novú legislatívu. Podľa mňa, čo treba, e, o čo sa treba usilovať, je najlepší výsledok v životnom prostredí. Ako ho možno dosiahnuť? Nie zvyšovaním komplikácií, ale napríklad ja sa tu obávam o to, že, že by to mohli podporiť niektoré členské krajiny, pretože pretože by chceli odročiť implementáciu existujúcich vecí. A to presne nie je niečo, čo by som ja chcel vidieť aj u bioodpadu. Taký je stav teraz. Taký máme teraz na veci pohľad. Z piatich strán sme očividne zvládli e, aspoň dve a pol strany. Ďalej sa nedostaneme. Teraz v tejto chvíli uzavrieme pri bioodpade a prepačte ostatní, že Nemáme pre vás odpovede. Dostanete ich k inému okamžiku. Ďakujem vám každopádne za účasť dnes. Máte angažovanosť, máte ambície. Ostáva mnoho práce. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Dvere zostávajú otvorené v našom výbore, vo vašom riaditeľstve. Ďakujem ešte raz za účasť. 26. apríla sa opätovne stretneme a tým E, končím toto zasadnutie. Ďakujem vám.